Dobrý deň, dámy a páni, otváram schôdzu, prosím, pousadzajte sa. Ďalší bod na programe sú vyhlásenia rady a komisie k záverom zasadnutia Európskej rady. A slovo by mal dostať pán Rompoj, ale keďže tu ešte nie je, tak budeme musieť počkať.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 môžeme si zatiaľ aj moje pripomienky vypočuť, kým príde pán Fan Rompuy a ja vám môžem niečo povedať, dobre? Dobrý deň, pán predseda, vítam vás schôdza už bola otvorená a hneď vám aj dávam slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne a poslanci, zasadnutie Európskej rady 1. a 2. marca bolo pozitívne a nezatieňovala ho žiadna bezprostredná kríza. Samozrejme, nemôžeme sa uspokojiť, eh, keď stojíme pred tými obrovskými hospodárskymi výzvami. Je potrebné neustále úsilie na všetkých frontoch. Jedným frontom je fiskálna konsolidácia. Ďalším je agenda rastu a zamestnanosti. Niektorí tvrdia, že tieto dve sú protichodné a je našou úlohou zabezpečiť, aby v rozpore neboli. Od 30. rokov hlavná reakcia na ekonomický pokles boli fiskálne stimuly. Deli, eh, vedomé eh, vynakladanie eh, eh, vládnych prostriedkov, aby sa posilnila, posilnil dopyt. A v krátkodobom meradle to určite bolo aj nápomocné. Avšak možnosť využiť tento nástroj je obmedzená. Vo väčšine členských štátov eh, je tomu tak, pretože už aj tak majú nadmerné úrovne zadlženia. A to, čo bývalo riešením, sa stalo problémom. Dôvody tohto mm, problému sú rôzne. Vo väčšine prípadov to nie je z toho, že by e, sa nejak nadmerne vynakladali verejné prostriedky, ale niekde je to aj z dôvodu toho, že bankový sektor, ktorý je veľmi veľký, nebol dostatočne monitorovaný, e, dostal sa do krízy a zachraňovali ho daňoví poplatníci. No a niekde ten rast bol e, povzbudzovaný nejakými bublinami a to potom eh, viedlo ku kríze, eh, rozpočtovým deficitom a tak ďalej. Ale keďže tieto eh, problémy sa v priebehu času akumulovali, členské štáty majú dlh nad tých 60 HDP, ktoré sú dohodnuté. To sa potom prejavuje asymetricky mm, členské štáty nemajú žiadnu nejakú takú bezpečnú maržu pre prípad krízy a preto pravidlá, ktoré boli dohodnuté v novej zmluve o koordinácie stability a o riadení, na e, čom sa dohodla táto Európska rada a podpísala to, preto je to také dôležité. Nie predchádza to nejakým uh, anticyklickým deficitom, uh, ale uh, a ani neobmedzujú verejné výdavky. E, jednoducho e, zabezpečuje sa, že to nebude financované nadmerným zadlžovaním sa. Európska rada uviedla, že všetky členské štáty by mali naďalej rešpektovať svoje záväzky v zmysle paktu stability a rastu. A e, to bolo veľmi po, intenzívne s sixpackom. Ale eh, krátkodobá konsolidácia musí z ruka v ruke s ďalším úsilím zabezpečiť ekonomický rast a zlepšiť vyhliadky na zamestnanosť. Ako to dosiahnuť? To bolo mm, zameraním tak Európskej rady v kontexte Európskeho semestra, ako aj, ako som vám už eh, hovoril, eh, januárovej Európskej rady. Pristúpili sme k tejto otázke z mnohých eh, pohľadov, aby sme zabezpečili, že tak, eh, ako dostaneme pod kontrolu rozpočty, budeme naďalej investovať do budúcnosti, do vzdelávania, do výskumu a vývoja, do inovácií, eh, budeme stimulovať investície, budeme skúmať pozorne výdavky, príjmy, napríklad budeme postupovať proti vyhýbaniu sa daní alebo daňovým podvodom dokončíme jednotný trh, najmä v oblasti služieb a digitálneho trhu. E, to opäť stvorazňovali 12 kolegovia vo svojom liste. Takisto znížime daňové zaťaženie e, pracovnej sily, najmä tie nízkoprímovej e, skupiny. Zlepšíme podnikateľské prostredie, znižíme administratívu, byrokraciu. Čiže v krátkosti urobíme to práve pre zamestnanosť a rast v mm, kontexte fiskálnej konsolidácie. To všetko budú inštitúcie monitorovať. Ako viete, semester je nástrojom ročného koordinovania politiky. E, vychádza to z e, prieskumu, hospodárskeho prieskumu komisie a v júni potom rada príjme špecifické odporúčania, čo je kľúčovým momentom v tomto semestri. Samozrejme, niek- ktoré opatrenia na strane ponuky e, si vyžadujú čas, aby bol citeľný ich dopad. Fiskálna konsolidácia má okamžite pocit, e, citeľný, e, utlmujúci účinok na dopyt. Možno sa nám podarí vyhnúť nejakej kontrakcii v oblasti úverov a Využije sa ročný, ročná podpora likvidity, ktorú poskytuje Európska centrálna banka, aby tieto zdroje čiastočne prešli na podniky a domácnosti. Kroky, ktoré príjmajú vlády a ECB, pomáhajú v stabilizácii e, štátnych dlhov v krajinách, e, ktoré sú pod tlakom. Je to kľúčové, e, aby krajiny zotrvali vo svojom úsilí, aby dodržiavali svoje záväzky v rámci paktu stability a rastu a v rámci novej fiskálnej zmluvy. Popri tejto menovej politike e, celková politika obnovy dôvery do eurozóny na rôznych úrovniach e, prispeje k obnove dôvery e, spotrebiteľov a investorov a takto prispeje k rastu a zamestnanosti. Naša stratégia začína fungovať Dosiahli sme zvrat v kríze a pritom si plne uvedomujeme, že sme ešte stále e, zraniteľní. Potrebujeme krátko aj dlhodobú stratégiu rastu. Tá dlhodobá stratégia je obsiahnutá v stratégii EU 2020 a Teraz je to veľmi pozorne monitorované v rámci semestra, ale potrebujeme takisto špecifické politiky zamestnanosti, najmä pre mladých ľudí aj keby tá hlavná zodpovednosť bola na členských štátoch, Európska únia e, môže usmerňovať, tak ako sme to urobili v záveroch rady. Tešíme sa na balík zamestnanosti komisie, ktorá rozpracuje ďalej e, toto naše úsilie. Hovorili sme tiež o situácii v Grécku. Vítame pokrok, e, ktorý bol dosiahnutý na novom gréckom programe. Cieľ je, aby sa grécka ekonomika stala opäť udržateľnou, pokiaľ ide o e, dlh aj konkurencieschopnosť EÚ podpory úsilie, ktoré vynakladá Grécko. A ešte by som chcel zdôrazniť, Mm, tým, ktorí e, tvrdia, že EÚ e, vnúcuje takéto úsporné opatrenia Grécku. Je to tak, že EÚ aj MMF dáva e, ďalších 130 miliard už k tým 110 miliardám poskytnutých dlhodobých úverov pre Grécko a Takisto sa zabezpečil odpis 70 čistej súčasnej hodnoty e, dlhu e, voči súkromným bankám. Čiže všetka táto podpora Grécku je viac ako 100 HDP. A bez toho všetkého situácia v Grécku taká aj keď je ťažká, by bola o mnoho horšia. Takisto potrebujeme silnú agendu rastu pre Grécko, musíme zmobilizovať európske fondy, zahraničné investície, maximalizovať potenciál rastu gréckej ekonomiky. Komisia bola požiadaná, aby posilnila technickú pomoc pre Grécko, aby sa to všetko dalo dosiahnuť. Vodcové e, eurozóny takisto potvrdili svoj záväzok opätovne posúdiť prís, vhodnosť e, celého toho limitu Eh, ochranných valov, takisto eh, boli prijaté ďalšie kroky. Počas tejto rady sme mm, diskutovali celý rad ďalších opatrení, eh, o, ďalších záležitostí. Srbsko a štatút kandidáta EÚ, to je obrovský úspech a mm, dôkaz úsilia na obidvoch stranách v dialógu medzi e, Belehradom a Príštinou. Dúfam, že to povzbudí Srbsko, aby vynaložilo ďalšie úsilie na splnenie politických a ekonomických kritérií e, členstva v EÚ a aby naďalej podporovalo regionálnu spoluprácu a dobre susedské vzťahy v, na Západnom Balkáne. A očakávame ďalšiu normalizáciu vzťahov medzi Belehradom a Prištinou čo sa týka pristúpenia Rumúnska a Bulharska do šengenskej zóny. Požiadali sme radu Žaj, aby prijala toto rozhodnutie v septembri a medzičasom aby identifikovala a implementovala zabezpečujúce opatrenia, ktoré budú zamerané na to, aby prispeli k úspechu tohto procesu. Čo sa týka Sýrie, je tam otrasná situácia a sústredili sme sa na tri kľúčové aspekty tejto krízy. Jednak humanitárny aspekt. Žiadame okamžité zastavenie násilia proti e, civilistom a porušovania ľudských práv. Tí, ktorí sú zodpovední za tieto hrozostrašné činy, budú braní na zodpovednosť. Takisto sme žiadali neobmedzený prístup humanitárnym agentúram. EÚ už zmobilizovala humanitárne financovanie. Čo sa týka politickej e, strany, potvrdzujeme náš záväzok, že budeme vyvíjať ako EÚ ďalší tlak na režim a príjmeme ďalšie zacielené reštriktívne opatrenia. Vyzývame prezidenta Asada, aby odstúpil ako náhle začne demokratický prerod, sme pripravení vyvinúť nové partnerstvo a poskytnúť podporu. Čo sa týka diplomatického frontu, podporujeme úsilie Arabskej ligy, misiu Kofiho Anana, a takisto vytvorenie skupiny priateľov sírskeho ľudu Takisto vyzývame členov Bezpečnostnej rady OSN, najmä Rusko a Čínu, aby spolupracovali v, v úsilí zastaviť násilie. Nezabúdajme, že nemôžeme konať rozhodne bez, bez mandátu OSN. To, ten, tento názor bol jednoznačne podporený a pripomínam, že je tu viac v tej spoločnej zahraničnej politike. Máme spoločné stanovisko k e, Iránu, Sýriu, k južnému susedstvu a tak ďalej. Takže tie e, pokiaľ ide o tie najnebezpečnejšie regióny e, sveta, tam 27 úzko spolupracuje, čo sa často prehliada. A napokon 27 štá, hlav štátov a vlád ma požiadali, aby som pokračoval ako prezident ďalšie 2,5 roky a takisto 17 krajín eurozóny ma požiadalo, aby som predsedal samitom e, e, summitom eurozóny. E, asi vás neprekvapí, že mojou prvou prioritou zostane ekonomika. Je to je to pre nás životne dôležité. Potrebujeme dobré hospodárske základy, aby sme zachovali naše sociálne modely, aby sme dosiahli vysokú zamestnanosť aj pre mladú generáciu. A to je jediná možnosť, ako zohrať úlohu na svetovej scéne. Kolegovia, je pre mňa cťou pokračovať v práci v tomto rozhodujúcom momente pre Európu. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda Van Rompuy. A v mene komisie má slovo predseda komisie Barozo. You, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda, pán predseda Randy, vážení poslanci. Najskôr už som zablahoželal predsedovi Fan Rompojovi k jeho menovaniu a teraz by som chcel zopakovať moje ocenenie práce, ktorú vykonal za posledné 2,5 roka. Teším sa na pokračovanie našej spolupráce, aby sme budovali silnejšiu Európsku úniu, silnejšie v obrane našich občanov a tiež silnejšiu vo svete. Predseda rády už hovoril o hlavných záveroch rády, hlavne tie diskusie o um, vonkajších otázkach. Hovoril o situácii s Iránom, v Iráne a v Sýrii a tiež veľmi dôležitom rozhodnutí udeliť kandidátsky štatút Srbsku. Z mojej strany chcem zdôrazniť niekoľko prvkov, ktoré dokazujú, že Európska únia možno že sa dostáva znovu k obnove rastu a stability. Teraz je menšie napätie, pokiaľ ide eurozónu, ale ešte stále sme sa nedostali z krízy. Situácia zostáva krehká a musíme dokončiť našu prácu vrátane posilňovania e, eurovalov. Toto sú e, nevyhnutné súčasti našej posilnenej hospodárskej správy a riadenia. Ako som povedal už predtým, na tejto pôde očakávam, že hlavy štátov a vlád sa budú sústrediť nielen na krátkodobé aspekty riadenia krízy, ale aj na rast. Inteligentný, udržia, udržateľný a inkluzívny rast, čo je kľúčové pre vytváranie pracovných miest a budúcu prosperitu Európy. Toto je a zostáva prvý cieľ e, Európskej stratégie EU 2020 a je to v centre komplexného prístupu za cestovnou mapou smerom stabilite a rastu, ktorú som prezentovala v tomto parlamente v oktobri minulého roka. Tento prístup teraz získava podporu a Európska rada bola krokom správnym smerom, hoci ešte mnoho sa musí urobiť. Na samite sa dosiahol pokrok v kľúčových prvkoch tohto prístupu, najskôr stratégia, aby sme reagovali na problémy Grécka, po druhé finančná stabilita a po tretie vytvorenie pracovných miest, rast stratégia 2020 prostredstvom konkrétnych iniciatív a zacielených investícií. A dovolte mi začať Gréckom. Niektorí ľudia aj ďalej hovoria, že Grécko to nedokáže, že sa mu to nepodarí, ale prečo? by Grécko nebolo schopné urobiť potrebné reformy e, smerom k svojej konkurencieschopnosti. Ja myslím, že je to možné. Grécka vláda a parlament si myslia, že je to možné. Rozhodnutia o PSU ukazujú, že to možné je. Prioritou teraz je urobiť druhú časť tohto programu. Je to naša spoločná úloha podporiť grécké orgány a grécky ľud a preto komisia už teraz e, má konkrétne kroky spolu s komisármi, ktoré sú toho úzkou súčasťou. Mám, mala som konkrétne rozhovory s pánom Papademosom, aby sme prijali kľúčové rozhodnutia okamžite. Ako ste videli v mojom liste, budeme sa sústrediť na niekoľko kľúčových priorít, zlepšenie zamestnanosti, na pomáhanie podnikateľskému prostrediu, malé stredné podniky, odstraňovanie bariér na absorpciu štrukturálnych fondov. Toto všetko sú oblasti, kde je možné dosiahnuť pokrok v týždňoch, mesiacoch. A komisia vo svojej pracovnej úlohe, vo svojej pracovnej skupine je priamo v teréne a diskutuje o tom, ako prakticky implementovať tieto opatrenia s greckou vládou. A včera som mal stretnutie s prezidentom EIB, Európskej sešte banky, aby sme preskúmali, ako podpora Grécku môže byť efektívnejšia. By som to zhrnul, tak chcem v nasledujúcich týždňoch predstaviť spolu s podpredsedom Renom oznámenie o raste a pracovných miestach pre Grécko, kde bere, budeme brať do úvahy dosiahnutý pokrok a stanovíme kľúčové priority do budúcnosti. Ako som povedal, cestovná mapa stabilita a rast. Musíme nájsť udržiteľné riešenia na problémy Grécku. To je nevyhnutné pre stabilitu. Bez stability nie je dôvera a bez dôvery sa nám nepodarí dosiahnuť rast a vytvoriť pracovné miesta, vážení poslanci. Podpísanie zmluvy o stabilite a koordinácii a rasti bolo kľúčové pre disciplínu a konvergenciu, toto ako vieme Nebol preferovaný nástroj komisie, pretože to má medzivládny charakter, avšak podpísanie nielen krajinami eurozóny, ale 25 z 27 členských krajín je politickým vyhlásením, že Európa nie je iba nejakou menou niektorých krajín, ale je to mena Európskej únie. Je to silné politické posolstvo o, to, o nezvratnosti eura a bolo to veľmi dobre prijaté v Európe a aj mimo nej. Je to samotná kultúra finančnej stability. To je kľúčové pre Európsku úniu spolu s balíkom šiestim, šiestich legislatívnych opatrení a s permanentnými a dočasnými nástrojmi stability. Je to kľúčové, aby všetky tieto ustanovenia boli zosúladené s európskymi zákonmi čo najskôr. Zmluvné krajiny sa dohodli, že zapracujú ustanovenia zmluvy do európskych zákonov v rámci 5 rokov a komisia už teraz navrhuje ďalšie doplnenia do dvojbalíka, aby sa zabezpečilo, že dôležité ustanovenia rozpočtovej zmluvy budú implementované do komunitárneho práva, to znamená spolu s aktívnou účasťou ehm, týchto aspektov. Táto dohoda nemôže ani by nemala preklenúť všetky prvky Európskej únie a mm, jej cieľ, napríklad vnútorný trh, ekonomické, hospodárska, sociálna kohezia. Tieto sú ciele, ktoré sú skutočne lepšie realizované z komunitárnej perspektívy v rámci existujúcich e, európskych zmluv a prostredníctvom európskych inštitúcií a komunitárnou metódou. Vážení poslanci, implementovanie tejto agendy pre rast a zamestnanosť je našo, bol našim programom na samite. Finančná stabilita je nevyhnutná, ale nestačí. Ako sme povedali e, viackrát, potrebujeme finančnú stabilitu a hospodársky rast. Jedno plus druhé. Ako cestovná mapa jasne ukázala, je tu niekoľko prvkov smer rastu, ktoré sa musia simultáne implementovať. Medzi inými sú to štrukturálne reformy, prehlbovanie vnútorného trhu, zacielené investície. Áno, potrebujeme investície a posilnenie obchodovania s zahraničnými trhmi a tu som povedal na rade, že členské krajiny musia robiť viac aby sa preklenula implementačná medzera medzi politickou vôľou a rozhodnutiami, ktoré sa príjmajú v teréne. Jasne som povedal, že nestačí len hovoriť o EU 2020 v Bruseli, v Justovi, Lipstovi, ale musíme mať stratégiu na všetkých úrovniach vrátane sociálnych partnerov, regiónov, v našich spoločnostiach a tiež som jasne povedal, že potrebujeme perspektívu sociálneho začlenenia, pretože v niektorých situáciách eh, sociálne naliehavých sa vyskytujú takéto prípady vo viacerých členských krajinách a povedala som, že štrukturálne reformy musia byť politicky, ale tiež sociálne akceptovateľné pre našich občanov. Sociálny dialog je kľúčový. A preto taká dôležitosť eh, samitoch, sociálnych samitov na európskej úrovni a dialógu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na národnej úrovni. Toto je jeden pr- z prvkov a v, v minulosti sme príjmali dôležité opatrenia a tie prínosy sú zdelené na všetkých úrovniach. Férovosť, to bolo kľúčové za návrhom komisie o um, daní z finančných transakcií minulý rok. A minulé tri samity zdôraznili, že zdaňovanie je základný prvok v, našom, v našej snahe o obnovu. To by nemalo byť prekvapením. Nedávne čísla ukazujú, že 1 bilión eur sa strácame každý rok v EÚ e, formou daňových únikov. V porovnaní s tým, tým jedným biliónom, <clears throat> to, čo by mali byť národné rozpočty, myslíte si možno, že mnohé problémy by sa tu dali vyriešiť? Potrebujeme silnú pozíciu, aby sme vyriešili tento problém. Komisia pracuje na konkrétnych opatreniach, aby sa posilnila naša pozícia voči daňových únikom, ale členské krajiny majú tiež dôležitú úlohu, ktorú musia vyplniť na európskej úrovni. Nie je dôvod, prečo by sa mali naďalej oddalovať príjmania e, príslušných smerníc a rokovacieho mandátu v oblasti daňových dohod s tretimi krajinami a toto ako viete, je to zablokované na úrovni rady. Toto je ďalší negatívny príklad e, implementačnej medzery, ktorú som spomínal predtým. Pozícia, ktorá sa príjme na Európskej rade, ale neimplementuje sa potom radou alebo členskými krajinami. Vážení poslanci, povedala som, že program na dosiahnutie rastu je EU 2020 a nástroje na to dosiahnutie sú e, viacročný finančný, viacročný finančný rámec. Európsky e, rozpočet je investičný a myslím si, že v, tomto, v tejto perspektíve budeme mať konštruktívnu diskusiu s členskými krajinami na túto tému a som rád, že vidím, že Európsky parlament prijal toto stanovisko. Tiež som rád, že návrh komisie pre projektové bondy na rozvoj infraštruktúry a takisto rozšírenie širokého pásma to bolo akceptované na rade spolu s ostatnými prioritnými krokmi, ako napríklad zrýchlenie niektorých iniciatív a prehľad ročného rastu, dokončenie jednotného trhu. Toto vytvorí pracovné miesta krátkodobo a zabezpečí, že európske, európske hospodárstvo bude konkurencieschopnejšie dlhodobo. Musíme dosiahnuť rozdiel v životoch ľudí a od neformálnej Európskej rady koncom januára komisia príjma tieto kroky smerom posilnenia rastu a zamestnanosti a podpore malých a stredných podnikov. To je odpoveď na potrebu vytvoriť viac pracovných miest v Európe Komisia navštívila 8 e, členských krajín a v každom prípade úzkej spolupráci s národnou administratívou našli spôsoby, ako dostať mladých ľudí, viac mladých ľudí na pracovný trh. Vážení poslanci, dovolte mi na záver povedať, že teraz sme urobili dlhú cestu, aby sme vytvorili stabilné podmienky aby e, sme mali ešte priestor na dokončenie tejto práce, ktorá je pred nami, tá dráma ohľadom eura, ale ťažká práca a odhodlanie v našich krokoch aby európsky sociálny model bol zachovaný. Európsky sociálny model nie je mŕtvý, ale je tu ťažšie prostredie a potrebujeme viac Európy, ktorá bude stabilná a ktorá bude rásť, bude zodpovedná, solidárna. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán Barroso a teraz pán Jozef Doza, EPP, 5 minút. Ďakujem pán predseda. Pán predseda rady, v prvom rade vám chcem zablahoželať eh, k vašej, vašom potvrdeniu na 2,5 roka. Prajem vám veľa úspechov, pretože budeme potrebovať naozaj e, veľa úspechov pri tvorbe pracovných miest a rastu v Európe. Mm, musíme sa pozrieť na tú krízu z dvoch pohľadov. Poprvé, nemôžeme čakať s tou e, rozpočtovou e, konsolidáciou. E, boli vyhodené určité e, závery, ktoré sú v tejto zmluve a tam e, Samozrejme, treba tú zmluvu aj dodržiavať, dodržiavať tú disciplínu, ale Nejde len o podpis nejakého textu, ide o jeho implementáciu, čiže to očakávame od členských štátov a teda očakávame, že komisia to bude e, sledovať ako strážkynia zmluv. No a nemôžeme dopustiť, tak ako bol porušený pak stability a rastu viacerými veľkými členskými štátmi. Všetci všetci si spomíname, že predseda komisie to tiež ozname, označil za hlúpe. Takže naozaj eh, blahoželáme k tejto novej zmluve a myslím si, že Sixpack aj Tupac sú dobré nové nástroje, ale musíme ich dôsledne aplikovať. No a eh, druhá vec, čo sa týka tej eh, krízy, treba samozrejme sa zamerzať na, na udržateľný rast, rast, ktorý prinesie nové pracovné miesta a tam zatiaľ eh, od začiatku krízy nedošlo k nejakému pokroku. Rada v januári sa uspokojila s tým, že vydala členským štátom odporúčania bez nejakej koordinácie alebo nejakého spoločného plánu. Čo sa týka komisie, eh, mm, lutuje, že je tam nedostatok nejakých aktivít alebo úsilia, ktoré by bolo dostatočne efektívne, aby sme eh, mali nejaký spoločný projekt rastu a zamestnanosti. Ja som zaskočený tým, že aké je ťažké uplatňovať pre mnohé členské štáty tie pravidlá, ku ktorým sa zaviazali a teda očakávam od komisie, že bude dbať o to, aby tie členské štáty sa vrátili na správnu cestu. Skupina EPP navrhuje dve akčné linie, ktoré budú, budú formalizované vo verejnom liste adresovanom komisii. Poprvé, vnútorný trh. Koncom tohto roku si pripomenieme 20. výročie e, jednotného trhu. A po 20 rokoch ešte stále je to viac ako 150 uh, eh, eh, úzkých miest, ktoré bránia dobrému fungovaniu tohto trhu a preto žiadam, aby sme aj tu sa nielen zabezpečili, sa ubezpečili, že dohodnuté pravidlá budú, ale že budú naozaj fungovať a takisto musíme mať eh, mm, legislatívny plán s jasným harmonogramom, ktorý nám uh, pomôže dobudovať tento jednotný trh. Je to naliehavé, a možno to priniesie aspoň nejaké malé percento rastu v týchto krajinách, ktoré sú naozaj v komplikovanej situácii. Tretí sektor, e, európska ekonomika e, tiež konštatujú veľkú, e, veľké prekažky. No a tu Napríklad máme rôzne ceny v prípade liekov, liečebných úkonov, poistení, rôznych druhov poistení alebo eh, eh, rôzne eh, kritériá na nejaké diplomy. Takže tu musíme naozaj konať. Samozrejme, nedá sa urobiť všetko naraz, ale naozaj komisia by mala prísť nejakou novou legislatívnou iniciatívou v týchto sektoroch jednotného trhu. Druhá línia, kde by sme mali konať podľa EPP, sa týka potrebných investícií do politiky rastu. Navrhujem tiež, aby v európskom rozpočte v nadchádzajúcich rokoch bola časť vždy e, e, venovaná práve mm, takéto tvorbe zamestnanosti nových pracovných miest. Nejde o zdvojenie tradičného rozpočtu, ale ide o to, aby sme investovali do udržateľných vecí. Tie fondy tu už sú a jednoducho musíme mať na to vlastné zdroje euro investované úniou vďaka svojim multiplikačným efektom môže priniesť až 5 eur investícií. Zoberme si napríklad príklad energetiky. V roku 2010 4 miliardy eur, ktoré dostal tento sektor, generovali 22 miliard eur investícií. A na záver by som chcel povedať, že naši spoluobčania dnes potrebujú zamestnanosť, potrebujú pracovné miesta, mladí ľudia potrebujú pracovné miesta, naša ekonomika potrebuje aspoň malý rast na začiatku a udržateľný rast do budúcnosti. Fiškálny pakt e, bude garantovať zdravé verejné financie a zabezpečené verejné financie a myslím, že pán predseda komisie máte pravdu. Treba sa viac zamerať na vyhybanie sa daniam. E, je to obrovský prínos pre eh, aj eh, tvorbu pracovných miest. Musíme mať tento investičný rozpočet, ktorý prinesie eh, udržateľný rast a zamestnanosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Dol. Slovo má teraz pán Svoboda na 5 minút za S plus D. Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem pánovi predsedovi Rompojovi za jeho opätovné zvolenie. Máme pred sebou veľa práce. Chcem pogratulovať Rade za jedno rozhodnutie týkajúce sa Srbska, ako aj Kosova, je to správne rozhodnutie. Žiaľ, žiadne pozitívne rozhodnutie nepadlo v otázke Schengenu, pokiaľ je o Bulharsko a Rumunsko. Ja si myslím, že si tieto dve krajiny zaslúžia, aby sa stali členmi Schengenu. Ale čo ma šokovalo, to bola výpoveď prezidenta Sarkozyho, teda v tom zmysle, že by Francúzsko bolo za to, aby sa opätovne zaviedli šengenské kontroly. No a budete musieť mať pas, aby ste mohli prísť do Štrasburgu. To predsa nemôžeme myslieť vážne. A v prípade, ak hovorkyňa prezidenta Sarkozy hovorí, že áno, socialisti v Európskom parlamente bráňa reforme e, Schengenu. Nebránime, ale naša cesta vedie vpred v Európe a nie dozadu. Takže chcem požiadať prezidenta, prezidenta Sarkozyho, aby sa nepúšťal um, cestou nacionalizmu. Prosím vás, orientujme sa na budúcnosť a ja si myslím, že sa to bude veľmi dobre hodiť k tvári aj prezidentovi Sarkozymu. No a teraz otázka ekonomiky. V nemeckom magazíne som v jednom interviu písal tieto slova ako chcete udržať systém ponuky a dopytu, keď sa nebude starať ľudí, ktorí by mali v konečnom dôsledku výrobky kúpiť, potrebujeme ten systém, v ktorom sa e, prejaví ten systém, na ktorom participujú aj tí najchudobnejší. Povedal to Harry Belafonte. Žiaľ, existuje veľa politikov v Európe, ktorí sa neriadia týmito slovami a ja myslím si, že je to veľmi smutné a to by sme mali v Európe zmeniť. je to bez toho, aby sme podporovali sociálne slabších a dopytu. Pozrieme sa na Grécko alebo na Španielsko, to, čo dosahujeme, opak toho, čo sme chceli dosiahnuť. Máme menej zamestnanosti, máme menej pracovných miest, viac daní. Ale čo je veľmi závažné, kolegyne a kolegovia, je práve tá skutočnosť, že tak neskoro reagujeme na nezamestnanosť mladých. Áno, pán Rompoj, reagovali sme od roku 2008 vzrástla enormným spôsobom nezamestnanosť mladých ľudí. Čo týmto mladým ľuďom povieme? Nie je to škandál, že mladí ľudia musia vycestovať napríklad do Angoly alebo Brazílie, aby si našli správu, e, prácu? Nie je škandál, že máme veľa mladých ľudí, ktorí pracujú za žobračenku. Čo im máme povedať? Alebo generazione con meno Takže mnohí zarábajú veľmi málo. Čo povieme týmto mladým ľuďom? Ako ich získame pre Európu? V mene mojej politickej skupiny chcem povedať, áno, vzdelanosť, pán Rompoj, povedali ste, že je to národná úloha, takisto je národná úloha otázkou roz, rozpočtu. Ja by som chcel povedať za moju politickú skupinu, že je dôležité postarať sa o mladých ľudí, aby mali zamestnanie, aby mali dobré vzdelanie a to patrí k sociálnemu modelu. A teraz na adresu pána predsednú, no možno tie slova neboli pochopené správne, ale sociálny model Európy mŕtvy nie je a sociálny model Európy nesmie zomrieť. My, sociálni demokrati, sme za to, aby žil ďalej. Chceme ho zreformovať, ale sociálny model je súčasťou našej identity a túto identitu budeme obhajovať kolegyne a kolegovia. Zámerom chcem povedať, že e, ľudia obyvateľia sú proti reformám. Keď e, pán Barroso hovoril o daňových únikoch, keď vidíme, ako nespravodlivý je často daňový systém a že mnohí neplatia dane, teda tí bohatí. A ja si myslím, pán Barozo to povedal aj pán Rompoj, áno, spravili sme niekoľko krokov vpred, ale nepostačuje, to som presvedčený o tom, ak ľudia na našom kontinente kontinente uvidia, že bude soci- sociálne spravodlivejšia politika, tak budú ochotní pristúpiť na reformy. Ale čo nechcú, je to, aby sme sa vzdali sociálneho modelu. My e, podporujeme tento sociálny model ako S plus D. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, pán Svoboda otázka. Kolega Ody. Pán Odi, sa páči. Pán Svoboda, mávali ste tu vašim pásom, hovorili ste o Nikol- Nikolasovi Sarkozym. Viete, že pán Sarkozy vždy bránil Schengen. Viete, že Pán Sarkozy nechce Schengen zrušiť, ale ho naopak posilniť. A viete o tom, viete, ako funguje hranica medzi Gréckom a Tureckom? Viete o tom, že v skutočnosti sa nemôže realizovať eh, sloboda bez bezpečnosti. Ja mám na vás otázku, pán Svoboda. Viete, áno alebo nie, alebo myslíte si, že šengenský nástroj je korektne riadený? No, poprvé, pán kolega, keď e, myslím na pas, myslím na prezidenta Sarkozyho. Po druhé chcem povedať, pán kolega, áno, bezpečnosť a Schengen to patrí spolu, ale prečo rada tomu bráni? Nie. Francúzska vláda je tu nevinná, pokiaľ teda ide o otázku, Francu- o otázku Rumunska a Bulharska. Bezpečnosť sa vytvorila práve na základe týchto opatrení a nie je legálne to, že nerozširujeme, nerozširujeme Schengen. Ale niečo také spochybňovať vo volebnej kampani, to považujem za nebezpečné. Predsa veľkým výdobytkom Európy je Schengen a tento Schengen by sme mali podporovať, nie spochybňovať pretože my ako Európania tým ukaz, poukazujeme na to, že sme schopní pohybovať sa v Európe bez hraníc. Ja a predovšetkým francúzski socialisti sú za bezpečnosť a slobodu. Ďakujem. A teraz za liberálnych a demokratov má slovo pán Verhofstadt. Chcel som sa do toho miešať, ale pán Ody, predsa len musíme konať seriózne. Polovica emigrantov musí odísť z Francúzska, takéto tvrdenie ako to povedal pán Sarkozy, útočenie na ostatných partnerov e, v otázke Schengenu, tak ja si kladem otázku, že kto je vlastne kandidátom extrémnej pravice? Je to Lepen alebo je to Sarkozy? keď vidím vývoj tejto volebnej kampane, tak nikdy sme to nevideli v tejto krajine. Francúzsky prezident používa takýto, takéto slova, hovorí týmto jazykom. Takže tu je ten problém. Takže dovolte mi, aby som sa vrátil k diskusii, ktorú sme mali pred E, tými slovami pána Odyho. Najskôr blahoželám vám, pán Van Rompuy, Európska rada. A hoci, že je tu veľká zhovievavosť, naozaj si myslíte, tak ako ste povedali, že sme dosiahli ten zvrat, tú kryžovatku na ceste vymanení sa z krízy. Naozaj si myslíte, že snahou pána Montyho a ostatných e, ukončíme krízu a že rozpočtová zmluva ukončí tento zmetok a že stačí na to, aby sme e, veci zachránili 750 miliardami eur. Myslíte si, že to stačí, že to je koniec, že ukončí to krízu? Myslím si, že to, čo sa momentálne deje, je niečo úplne iné. Čo sa deje teraz je to, že pán Draghi vytlačil jeden bilión eur nových peňazí a to teraz cítime. Dôsledok vytlačenia nových peňazí a ja si nemyslím, že toto je skutočné štrukturálne riešenie krízy, ktoré by mohlo fungovať viac ako niekoľko týždňov. To nie je štrukturálne riešenie na krízu, a my všetci vieme, aké toto štrukturálne riešenie je. Všetci vieme, že potrebujeme um, aby sa rozdelili dlhy. Ja som bol vo Washingtone, tam nám povedali, áno, urobte záchranný fond, štrukturálne riešenie, to isté ako um, Medzinárodný menový fond. Každý vidí to svetlo, len my v Európe ho nevidíme na konci uh, tunela a teda <clears throat> toto um, rozdelenie dlhu, zníženie o 60%, aby každý platil uh, menej. E, je to v súlade s ústavným právom v Nemecku, je to v súlade s medzinárodnými a európskymi zmluvami a je to fond vo výške 2,3 bilióna eur. Teda toto všetci hovoria o eurovaloch, ale tu neexistuje žiadny val. Uh, to, to nie je skutočná ochrana pred tým požiarom. Ak e, teda chcete vyriešiť tú krízu v Grécku, Portugalsku, Írsku, tak toto nie je skutočný euroval okolo veľkých hospodárstiev, ako je napríklad španielské. Na to potrebujeme záchranný fond a môžem vám povedať, že v tomto parlament je veľká väčšina za to, ktorá hovorí, že by sme nemali príjmať novú legislatívu, kým nebude obsahovať takéto nástroje pán Van Rompuy a pán Barroso. Takže na záver niekoľko slov k Syrii včera. 47 nových obetí e, v Homsku. Ženy, deti, ktoré boli umúčené, e, títo ľudia boli zavraždení a Kofi Annan hovorí, že oni nechápu, e, aká je realita v Damasku Teraz nastal čas, aby sme niečo urobili. Zastavme všetky tie boje, stiahneme nášho veľvyslanca, všetkých Asadových priateľov, zabraňme im cestovať. A to, čo robí prezident Obama, musíme urobiť aj my, hľadať možnosti, humanitárne koridory, bezpečnostné prístavy, aby, či už je to taktické alebo, taktické alebo iné riešenia, musíme robiť niečo a nie to, čo robíme teraz, že vlastne nerobíme nič v tomto prípade alebo inak. Je tu len jedno východisko, pán predseda, síce, že Sýria sa stane novou Srebrenicou, Sudánou, novou Rwandou a my budeme kom- komplicmi. Ďakujem pekne, pán ferhoštát. Otázka na vás položil kolega Dol. No, no, no, no, no. Nie, ja chcem len poznať odpoveď môjho priateľa Gia, pretože pán Sarkozy nie je e, v Národnom fronte, ale máme problém ohľadom Holandska, kde vláda nikdy nič, e, na, nikdy na nič nepoukázala. To je oveľa nebezpečnejšie. Druhá vec, ktorou, o ktorú žiadam, keď Nelly Kroes povie, že Grécko musí výsť z eurozóny, ja som nikdy nepočul pána Ferhoštata, že by toto kritizoval. Euh, Myslím, pán predseda, že ja som bol prvý, ktorý poukázal na to ticho holandskej vlády eh, v otázke eh, internetových strán, internetovej stránky. Ja musím pripomenúť môjmu drahému priateľovi Dolovi, že toto je vláda kresťanských demokratov s liberálmi, on možno na to zabudol. Ja som aspoň telefonoval na príslušné miesta a neviem, či pán Dol telefonoval pánovi Maximovi Feragovi. Musím teda ale vám povedať v každom prípade, že dnes popoludní podporím spoločné uznesenie k webovej stránke, pretože ticho holandskej vlády nie je akceptovateľné, ale ticho tejto vlády sa mi viac páči ako hluk pána Sarkozyho a jeho xenofóbne rasistické slova. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Aké je priateľstvo? A teraz má slovo za zelených pán poslanec Rompej. Vážení kolegovia, pán Rompoj, neviem, či vám mám blahoželať, alebo či by sme si mali blahoželať. No uvidíme, uvidíme. E, dúfam, že váš druhý mandát nebude taký ako prvý. A viaceré veci som chcel povedať. Chcel by som sa vrátiť Schengenu. Jednu veľmi jednoduchú vec. Francúzsko a Nemecko v rade e, toto nadniesli a všetky krajiny odmietli opätovné kvázi znárodnenie Schengenu. A e, ak prestaneme provokovať napríklad Turkov takýmito sprostými rezolúciami v národných e, parlamentov, mohli by sme sa s Turkami dohodnúť, kto bude zabezpečovať hranice E, takže naozaj buďme úprimní, že e, jednoducho jedna ruka umýva druhú, proste akcie vyvolá reakciu, čiže treba zabezpečiť hranicu a mať lepšie vzťahy s Tureckom, takže to je absolútne pravda. No, možno sa to niekomu ťažko počúva. Ja by som sa chcel ešte vrátiť ku kríze. Myslím, že toto zlaté pravidlo môžeme si prijať aj trojnásobné finančné, sociálne a environmentálne zlaté pravidlo. To bude mať zmysel. Ja nie som proti tomu, že by tu malo byť nejaké finančné zlaté pravidlo, ale ak to nebude sprevádzané zlatým pravidlom sociálnym a environmentálnym, tak nevytvoríme to, čo chceme vytvoriť pre tie budúce generácie. No a od toho sa potom odvíja to, čo treba urobiť dnes. Musíme mať plán obnovy. Obnovy, ktorá ale nebude len uh, svojim vlastným cieľom. Musíme, uh, respektíve vynaložilo sa uh, množstvo miliard uh, na záchranu bank, uh, na záchranu finančného systému Marshallov plán bol iba 5 ehm, amerického HDP. 5 európskeho HDP je 800 miliard, takže týchto 800 miliard to nie je 4 tisíc, ktoré som už vynaložili. Tých 800 miliard investujeme do plánu obnovy európskej ekonomiky, teda Grécka, Portugalska, Španielska a tak ďalej. Čiže buďme my, mm, pánmi tejto krízy, zvládnime túto výzvu, nemôžeme tu mať len úsporné opatrenia, ktoré nás zadusia, ktoré zadusia perspektívy obyvateľstva. Mm, vtedy, kedy sme kedy by sme naozaj mali konať. Konali sme, zachraňovali sme finančný systém, ale e, treba zachrániť aj európskych občanov. To by mi prišlo ako také dosť samozrejme. Takže žiadam, aby tomu zodpovedal európsky rozpočet. Pán Dol má pravdu, vlastné zdroje, EIB, Ehm, musíme vytvoriť rozpočet, ktorý bude dôsledný, ktorý pomôže ekonomickej e, obnove a mm, udržateľnému trvalému rozvoju, ekologickému rozvoju. Čo sa týka e, vyhybaniu sa daní, treba byť úprimný kým my budeme pokračovať s fiškálnou konkurenciou v Európe, tak sa k tomu nikdy nedostaneme. Poviem vám príklad. V Írsku je Facebook a Apple, v Luxembursku je Google a Amazon. A peniaze sa tvoria vo Francúzsku, v Nemecku, ale dane platia v Luxembursku alebo v Írsku, pretože je tam e, nelojálna konkurencia, pokiaľ ide o zdanie právnických osôb. Čiže kým toto neupravíme, nemusíme ani hovoriť o tom, že sa budeme zameriavať na vyhybanie sa plateniu daní. No a keď sa budeme zameriavať na toto vyhybanie sa daní, veľmi jasne musíme povedať, že všetky tieto banky, ktoré majú fondy v Európe, či sú európske, švajčiarske alebo ďalšie, musia deklarovať to, čo v nich vkladajú európsky rezidenti, všetky banky. Kým tam nebude takýto zákaz, eh, kým toto nebude, jednoducho sa im zakáže fungovať na európskom trhu. To, čo urobili Američania v prípade eh, UBS, pokiaľ išli o Eh, americké peniaze vo švajčiarských bankách. Eh, takže tam jednoducho sa tá deklarácia musela urobiť. Čiže urobme to isté. Musia banky deklarovať tieto peniaze. Áno, je to možno veľký útok na bankové tajomstvo, ale ak sa na toto zameriame, tak sa vyrieši aj ten, to vyhýbanie sa na nia, pretože budú, budeme vedieť, kde tie peniaze sú a odkiaľ pochádzajú. No a na záver ešte dve veci. Bosna a Belehrad, ja nesúhlasím kým nedáme šancu šancu Bosne, tak tí, ktorí sú zodpovední za vojnu, tí z toho najviac ťažia a obete vojny Bosna nemajú rovnaké vzťahy z EÚ, takže myslím si, že morálne je to neod, neospravedlniteľné. Som za dobré vzťahy so Srbskom, ale nesmie pritom byť e, Bosna znevýhodnená. Takže ak sa toto nepodarí vyriešiť, nepokročíme vpred. A napokon Sýria. Guy Verhofstadt má pravdu. Má pravdu v tom, že dnes eh, sa mm, zatiaľ nič konkrétneho neudialo. Musíme izolovať Sýriu. Všetky tieto alternatívy treba uplatniť, ak sa má vytvoriť nejaký humanitný eh, koridor. Vy hovoríte o o tom humanitárnom koridore, ak to Asad e, neurobí, tak čo, budete to presadzovať alebo nie? Ako? Uh, Asad každým dňom zabíja nových ľudí a my nekonáme a mm, my nedokážeme tento problém zatiaľ zvládnuť. Ďakujem, pán kohn A slovo za e, konzervatívnych má pán Kelvin. Ďakujem, pán predseda. Ja e, začínam mať viac a viac obavy, že sa tu v európskych e, kuloároch moci rozširuje taká nejaká spokojnosť. Zdá sa, že kríza je už za nami, však máme novú zmluvu, ktorá to všetko vyrieši a všetci, e, niektorí tu zdá sa, tvrdia, že však v Európe sa nič nedieje, len možno nejaké stravovarské krajiny majú trošku problémy s financiami a tá nová zmluva všetko vyrieši. Ale Európa nie je v poriadku. Ekonomická slabosť je problém, ktorú zdieľa celý kontinent a tá nová zmluva eh, je pre väčšinu z toho nerelevantná. Som rád, že dva členské štáty eh, boli dostatočne eh, úprimné, že povedali, že nemá zmysel podpísať túto zmluvu. Ostatní to podpísali a povedali, že v zásade si ani nemyslia, že sa to na nich e, uplatňuje. Predtým, než vôbec uschol atrament na tejto zmluve, Španielsko a Holandsko povedali, že nebudú uplatňovať e, ustanovenia tejto zmluvy. Európska rada vy, premrhala energiu na zmluvu, ktorá nebude mať praktický význam e, a zároveň E, sa tu prijímajú rozhodnutia, ktoré odsudia grécké generácie na chudobu, na dlhú budúcnosť. E, e, zaznamenáme akurát veľký pokles životnej úrovne v Európe, čo sme nevideli od 30. rokov minulého storočia. Samozrejme, riešenie je jednoduché a nie je zadarmo, ale naozaj treba konať. Sú potrebné opatrenia tak, aby Gréci si mohli zorganizovať riadený bankrot, ale e, to musí byť doplnené tým, že opustia euro, že dokážu rekonštruovať, reštrukturalizovať svoju ekonomiku zo strednodobého hľadiska. Ale takáto, takáto spokojnosť, ktorá sa tu prejavuje, keď sa hovorí o základnom stave Európy, európskeho hospodárstva je šokujúca. 12 eh, šéfov vlád z troch politických rodín podpísali eh, list rade, čo bola príležitosť opätovne rozbehnúť agendu konštruktívneho rastu, ale povná reakcia bola Van Rompuy, ako viete, veľmi chladná. A určite teraz nastal čas, aby ste sa prestali chovať, ako keby komuniké rady boli delegované na ministerstvo zahraničných vecí Francúzska a Nemecka. Prečo ste nevyužili túto príležitosť zamerať sa na nejakú progresívnu agendu pre skutočný ekonomický rast. Možno, že keď sa e, žiada rada, aby zamestnanosť bola na programe, tak ho, e, sa hovorilo len o vašom, e, vašom pracovnom mieste. Inak vám blahoželám teda k zvoleniu. Ale nemala by to byť taká m, rastu, ktorá E, by si mala definovať svoj vlastný účel. To znam bolo slobené. Globálna konkurenčná výzva vyžaduje odhodlanú politickú reakciu celej komisie, nielen dvoch komisárov, ktorí vedia, o čo ide. Komisia by možno mala vynaložiť trošku viac času na sledovanie reálnych reform a menej času na e, vytváranie nejakých e, smiešných videí čo sa týka prezidenta Francúzska, ktorý žiada viac reštriktícií, viac, viac protekcionizmu v obchode, práve že by sme ich mali rúcať a nie stavať nové. Minulý týždeň prezident Sarkozy povedal, že je vo Francúzsku príliš veľa cudzincov. Nož ja som tiež cudzinec vo Francúzsku a môžem povedať, že bol by som veľmi rád, keby som sa nemusel vrátiť do tohto parlamentu vo Francúzsku každý mesiac. A táto vláda nás vlastne nutí sem chodiť. Takže je tu niekoľko stoviek cudzincov, ktorí by sa strašne radi nemuseli každý mesiac vrácať do Francúzska a kto bude prezidentovi Franc- eh, Sarkozy vyhovovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Kelenen. Mm, Je tu otázka pána poslanca Natrola, pán Kelenen. Je tu otázka pána poslanca Natola na vás. Nech sa páči, pán Natol. Musím zablahoželať nášmu kolegovi a keď sa e, dostanem k pozícii Spojeného kráľovstva, viaceré roky sme už hovorili, že by pre Grécko bolo lepšie, keby sa vrátilo k drachme, ale teraz uh, toto nie je pozícia jeho vlády a nie je to pozícia um, Georgia Osborna, ministra financí. Um, takže kolega, súhlasíte alebo nesúhlasíte? Súhlasíte s pozíciou britskej vlády, súhlasíte s pozíciou ministra financií, že je potrebná väčšia fiskálna únia a že Grécko je lepšie v eurozóne, alebo sa jeho pozícia úplne odlišuje od pozície vlády. Už som rád, že nie som hovorcom britskej vlády, ale myslím, že George Osborne eh, jasne vyjadril svoju pozíciu to, či Grécko ostane v eurozóne, si musí Grécko rozhodnúť samé. A ja súhlasím s touto pozíciou, ja môžem mať o tom názor, či je pre nich rozumné, aby ostali v eurozóne ja som, um, mám možnosť vyjadriť tento názor, ale myslím si, že v zásade je to na Grécku, na aktívnych politikov v Grécku, aby toto rozhodnutie urobili. A ja som vlastne, ja verím národnej demokracii v tejto súvislosti. Ďakujem a slovo má za frakciu GUE pán poslanec Murphy. You, Ďakujem, pán predseda, pán Barroso, pán Van Rompuy. Musím povedať, že žasnem každý krát, ako máte um, pokojnú tvár, keď hovoríte, že stratégia funguje, že sa vytvárajú pracovné miesta, kým tá stratégia je útok na životnú úroveň občanov, spoločnosť v Grécku. Je tam vysoká úroveň nezamestnanosti v EÚ od zavedenia eura. 25 miliónov ľudí E, je tu ekonomická, ekonomický úpadok a keď chcete inštitucionalizovať, synchronizovať e, úsporné opatrenia v Európe vašou fiskálnou zmluvou, zároveň hovoríte o raste. John Orwell e, napísal, že sloboda je sloboda povedať, že 2 plus 2 sú 4 že dovolte mi povedať vám jasne, že tým, že sa budeme snažiť v rámci článku 3 znížiť štrukturálny deficit, tým, že v rámci článku 4 budeme sa snažiť o iné ciele, znamená, že tu budú ďalšie škrty, danie v Írsku, desiatky miliónov škrtov v eurozóne. To znamená, že budeme e, musieť splatiť 4,5 miliardy držiteľom eurobondov, tu 100 miliard v rámci EÚ. E znamená to viac nezamestnanosti, zhoršenie kríze, zhoršenie verejných služieb, zhoršenie pracovných podmienok a kvôli tomuto jediný argument vlády v Írsku je založený na strachu. To je kľúčové v ich šírení strachu. V rámci novej zmluvy sa hovorí, že iba krajina, ktorá e, sa upíše tejto zmluve, bude mať prístup k európskym fondom, takže kladem vám priamu otázku, na ktorú by som potrebovala aj odpoveď. Ako toto vydieranie sa dostalo do novej e, zmluvy? Kto to navrhol? E, namietala írska vláda vytvoreniu tohto byča, ktorý je tam len preto, aby byl e, Írov stálymi úsporami a nie je to tak, že zmena zmluvy o fungovaní EÚ umožní SM Eh, ešte stále nebola ratifikovaná členskými krajinami a ak by írska vláda myslela vážne túto vec a mala slobodnú diskusiu bez tejto hrozby, tak potom by mala právomoc odmietnúť, ratifikovať a umožniť tejto zmluve SM, aby existovala teda, kým sa neodstráni príslušná klauzula. E Slovo má teraz za F plus D kolega Fareč. Ste naspäť, pán Van Rompuy, ďalšie dva a pol roky ako ocenenie vášho veľkého úspechu. Keď som vás počúval, tak som si myslel, že možno som to celé nepochopil. Hovorili ste, aké pozitívne bolo posledné stretnutie rády, ako sme dosiahli zvrat, kde všetko teraz pôjde dobre a ja tomu ťažko dokážem veriť. Uvedomil som si, že vy ste Nespomenuli to D slovo default, teda mm, teraz sme mm, minulý týždeň v Grécku sme videli jasnú, e, jasné zhoršenie situácie a dnes ráno má tieto slova E, mi pripomenuli známu britskú komédiu. Ignorujeme skutočnosť, že je tu katastrofa, ktorá vysí nad našimi hlavami. Vy ste odhodlaní, ale robíte si ilúzie v tom, že veci budú fungovať a vy možno, že pokojne večeriate zatiaľ, čo okolo vybuchujú e, granáty. Toto je v poriadku, pokračujte v tomto a včera ste videli, že 110 držiteľov, nemeckých držiteľov gréckych bondov teraz povedali, že podniknú právne kroky proti gréckej vláde, ale nebojte sa, ľudkovia, pokračujte, všetko bude v poriadku a možno, že tá najväčšia bomba je nemecký minister financí, ktorý včera povedal, že Nikto nevylučuje eh, tretí eh, záchranný balíček, takže Um, užívajte si túto párty a zatiaľ čo veci v Európe sa dejú a ľudia si kladú otázku, prečo sa to deje. Deje sa to preto, aby sme pomohli Grécku? Nie, ukryžujeme Grécko, urobilo sa to preto, aby sme podporili neúspešný projekt, pretože keď odíde Grécko, ostatní odídu tiež a niektoré z tých slov pán Barosoken, e, lídry vstanú a povedia, že niečo je nezvratné, história vždy vám dokáže, že ste sa mýlili. Slovo má poslanec Golniš. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr eh, by som chcel informovať pána Svobodu o jednej eh, veci. Odkedy máme šengenskú dohodu, tak musím ukazovať pás alebo ne, aspoň nejaký osobný doklad nielen na hranice, ale počas eh, mojich vnútorných ciest, keď sa vrátim zo Štrasburku, musím uh, predložiť e, svoj občanský preukaz e, a to je veľmi zvláštne, odkedy už nemáme kontroly na vonkajších hraniciach, ešte stále sú kontroly všade, to je prvá vec. Druhá vec, ak dovolíte, tento veľký demokrat, pán Ferhovštát, bývalý premiér krajiny, ktorá zakázala svoju hlavnú opozičnú stranu Flamsblok a ktorý teraz e, chce zakázať webovú stránku a myslím si, že je veľmi rasistické povedať, že vo Francúzsku ľudia Ehm, musia jesť meso halal, keď nie sú moslimovia. Takže dnes ráno v televízii som videl, že v Bruseli vyhorela mešita. A niektorí, e, e, teda možno, že sa zakáže táto webová stránka, vzdávam hold e, vášmu hlbokému liberalizmu. Európska rada, ktorou sa dnes ráno zaoberáme, nie je výnimočná, nie je to posledné východisko. Obetovali sme Grécko a trhy provizorne sa upokojili. A čo tá stabilita, koordinácia a hospodárska správa? Stabilita je stabilitou v demokracii. Ľudia e, sa, by sa mali možnosť e, vysloviť plán úspor E, správa, to je taká zvláštna zmes byrokracie, plutokracie, ktorá predstiera, že e, vedie ľudí po určitej ceste, teda už nejaký čas a zdá sa, že čoraz väčší autoritarizmus je tu a čoraz väčšia um, prísnosť. Slovo má teraz pán poslanec Vážení páni predsedovia, je správne, že sme skonštatovali, že sme sa ešte z krízy nevymanili. Máme pred sebou ešte veľa úloh, odznelo, áno, je to správne, že môžeme konštatovať, že jedna časť úloh sa rieši a že sa nachádzame na správnej ceste. V prípade, keď chceme riešiť veľké úlohy, musíme byť e, odvážni a musíme e, sa ubezpečiť, či nastúpená cesta je správna, či nie. Ak chceme povzbudiť mladých ľudí v prospech budúcnosti, konkrétne také volebné podujatia vôbec nepomôžu, tie skôr poškodia. Vráťme sa k téme rast a stabilita, teda ich organizácia. V prípade, keď nám ide o to, aby sme mali správny ekonomický vývin v Európe, ak nám ide o to, aby mladí ľudia mali v Európe budúcnosť, patrí k tomu aj to, že dobre budeme zaobchádzať e, s finančnými prostried, s prostriedkami Musíme byť opatrní, teda opatrne zaobchádzať eh, s finančnými prostriedkami. To je rozumný prístup k finančným prostriedkom. Spravili sme chyby, niektorí viac, niektorí menej. Málo sme kontrolovali. A v prípade, ak nám ide o rast, tak to neznamená, robiť ešte viac e, programov, viac cestovných map. Nie, nikto sa na to nepozrie. Treba spustiť štruktúry, stimuly. Existujú silné ekonomiky, ktorým sa darí. Prečo? Pretože robili štruktúrálne reformy, práve pretože vsadili na priemysel, práve pretože mali odvahu, aby teda neupravili všetko až do posledného detailu, ale keď e, všetci budeme uvažovať viac, či teda uh, jedna či ďalšia dohoda alebo ďalšia úprava je potrebná, keby sme viac uvažovali o tom, na akých miestach potrebujeme výskum a inovácie s veľkou pravdepodobnosťou by sme urobili viac prospech rastu alebo s tými rôznymi zvláštnymi výrokmi. Potrebujem odvahu, angažovanosť, dôveru mladých ľudí a nazdávam sa, že menej predpisov, viac inovácie, viac výskumu, ale nie len vo výrokoch, ale v reálnej politike každý deň, keď sa tu rozhodujeme. To je moje želanie. Ďakujeme pekne. Pán Kobel za S plus D, prosím. A pán predseda, najdôležitejšia reforma, ktorú treba zrealizovať, je znižiť počet eh, stretnutí šéfov štátov a vlád EÚ. Prakticky ničomu to neslúži. Ak sa EÚ dali lepšie, tak je to vďaka eh, intervencii ECB a Mária Drágyho. Ale um, v, z toho posledného samitu nevzýšlo nič hmatateľné, napríklad v boji proti nezamestnanosti mladých. Okrem toho, e, všetky tieto pekné sloby na európskej úrovni sa strácajú na národnej úrovni. Um, kandidát Sarkozy E, teraz oznámil, že opustí Schengen, ale ešte si asi neuvedomil, že šengenské zmluvy sú integrálnou súčasťou zmluvy, ktorá v článku 167 hovorí o neexistencii kontrol osôb na vnútorných hraniciach, konec citátu. Čiže ak by Francúzsko malo opustiť Schengen, tak musí opustiť Európsku úniu. Čiže čo chce kontrolovať pán Sarkozy? Eh, tých 1,4 miliardy prekročení hraníc, milióny turistov, ktorí každoročne prichádzajú do Francúzska, pol milióna Francúzov, ktorí pracujú v, na, v susedných krajinách, pohraničí. Všetky tieto populistické iniciatívy neslúžia ničomu inému, len zamaskovaniu neschopnosti um, šéfa, in, šéfov investovať do politiky rastu. A videli sme to v prípade Grécka, kde Európa nariadila opatrenia, ktoré viedli k svrknutiu sa e, vnútorného dopytu a to spôsobilo bankrot 200 tisíc malých a stredných podnikov a znížila sa drasticky kupná sila Grécka a Grécko teda je veľmi vzdialené od rastu. Ďakujem pán Goebbels za liberálov, pán e, poslanec Lambsdorff. Vážený pán predseda, vám všetkým jasný, že chceme istú kultúru stability v Európe. Musíme sa pozrieť, čo sa dosiahlo s e, touto fiskálnou zmluvou. Nie je to zvrat, nie je to riešenie, nie je to žiaden prostriedok na zlepšenie situácie. To treba povedať, ale sú to dôležité kroky, ktoré vedú vpred. Chceme vyrovnané rozpočty s malými primárnymi deficitmi, chceme pribrzdiť dlhy, ďalej chceme automatické sankcie už prv, ako dôjde k tej najhoršej situácii. Ďalej potrebujeme hlásenia v Bruseli prv, ako sa prihlási nový dlh. Tie krajiny, ktoré majú prístup. Takže toto sú všetko dôležité prvky pre kultúru stability v Európe. S Tupekom sa snažíme zapojiť európske e, právo. Ďalej chceme impulzy rastu. V Grécku existujú už finančné prostriedky 6 až 18 miliard. Ja si myslím, že by sa to konečne malo spustiť. Trojkam nespravila dostatočne dostatočné činnosti na to, aby sa Grécku pomohlo v Bundestagu, napríklad rozdia sociálni demokrati, že nebudú súhlasiť s fiskálnou zmluvou. Ale ja si myslím, že by to bola obrovská chyba. Nazdávam sa, že je dôležité, aby sociálni demokrati prevzali aj túto časť zodpovednosti, aby súhlasili e, s fiskálnou zmluvou bez toho, aby hrali svoje hry. Dámy a páni, nazdávam sa, že to je dôležité, aby sme sa dostali ku stabilite. Pán Rompoj, gratulujeme vám k vášmu opätovnému zvolení robíte skvelú prácu, ale si myslím, že e, vaša pozícia je chybnou konštrukciou. Želal by som si prezidenta, ktorý sa bude voliť priamo. A teraz má slovo za zelených pán Confon. Oui, monsieur Barroso. Pán Barroso, vy ste správne hovorili o tom vyhýbaní sa daniam. Viete, že to je veľmi dôležitá bitka pre nás. Ide o ekonomickú efektívnosť a ide o sociálnu spravodlivosť. Je veľmi dobré hovoriť o tom, ale by sme chceli vidieť aj činy. Kde sú tie deklarácie komisia, tlak komisie, aby sa pomohlo Grécku e, pokúsiť sa tých 100-200 miliard eur, ktoré sú vo Švačiarsku podľa odhadov gréckej vlády, aby sa teda vrátili. E, čo sú priority e, Grécka? Grécko je v prvom rade zodpovedné za e, zisk, znovu získanie týchto peniazí, ale kde sú činy komisie, aby sa vyvíjal tlak aj na Švajčiarsko, aby sa tie peniaze vrátili do Grécka? Hovoril, hovoril tu Daniel Combendit o tom, čo Obama urobil z oči voči švajčiarským bankám. A kde je komisia, ktorá by teda takto e, zatlačila na švajčiarske banky? Kde je iniciatíva komisie, aby tu bol zoznam EÚ takýchto daňových rajov? Možno, že tu máme dva, tri štáty, ktoré medzi sebou podpíšu nejaký dohovor, ale skutočná bytka je prázdna, pretože ten zoznam je prázdny kde je iniciatíva komisie? Ja teda očakávam konkrétne odpovede, pretože je fajn, keď sa robia nejaké veľké deklarácie pred parlamentom a ešte lepšie, keď sú konkrétne politické činy, ktoré vyvíjajú tlak, pretože v prvom rade ide o štáty, ale my musíme mm, mať aj vašu podporu, váš tlak na tieto členské štáty. A pán Barozo k tým e, úsporným opatreniam. Keď sa hovorí s vašimi službami, napríklad e, k DSDŽ ECFIN, E, čo povedia? Povedia, že všetky tieto politiky úsporných opatrení, ktoré dnes komisia tu predstavuje, aby sa znižil e, rozpočtový deficit, no nedá sa preukázať, že je tu naozaj cesta, ktorá umožní znižiť tento deficit, pretože takto sa ničí rast, ničia sa fiskálne príjmy, že ten deficit vlastne bude väčší než menší. A presne to sa stalo v Španielsku a takisto tá diskusia sa otvára v Holandsku, možno vo Francúzsku. Realita, pán Barozo, je v tom, že keď tieto čísla to predkladáte, tak to jednoducho nefunguje. Kedy si to uvedomíte, kedy zmeníte svoju cestu? Ďakujem. Ďakujem, pán Konfer, a slovo má pán Zahradil. Pane predsedo. Ďakujem pekne, pán predseda. V greckých novinách uverejnili eh, karikatúru Merkelovej s hákovým krížom. A potom sa zase v nemeckých novinách písalo, že Gréci sú leniosi. Je to v poriadku, predsa to je nepriateľné. Pre mňa do tohto stavu nás priviedla európska integrácia. Jednotlivé krajiny po sebe pľúvajú. Žiaľ musím povedať, že je to tak, tak tomu viedlo vaše ponímanie integrácie. No a Nejde tu pri fiskálnej zmluve o fiskálnu disciplínu, tá je samozrejme zdravá, ale tak sa vytvára zámienka ku ďalšej politizácii Európskej únie a to je ďalší krok politickej únie, ktorá, ako sa ukazuje, neodstraňuje napätie medzi národmi, práve naopak zvyšuje staré nevraživosti moja vláda nepodpísala fiskálnu zmluvu, my sa chceme rozhodnúť, či vôbec vstúpime do eurozóny. Musí to byť predmetom referenda, pretože vstupné podmienky do eurozóny sa dramaticky zmenili v porovnaní so stavom, keď sme to podpisovali pri prístupovej zmluve, preto musia v ľudovom hlasovaní občania rozhodnúť. Ďakujeme pekne, pán Zahrade, ale teraz za Guen, pán Šuntes. Kyrie projedre, kyrie Vážený pán predseda, vážený pán Rompoj, vážený pán Barroso, šéfovia vlád, podnetili obrovský experiment No a je to vlastne experiment s Gréckom, zamestnanosť, dôchodky, prostriedky pre, nemoc, pre nemocnice, všetko sa krátilo, prestalo platiť. Podľa neoficiálnych údajov je v Grécku obrovské množstvo nezamestnaných. Táto krajina sa vlastne dostala na okraj bankrotu a čo, na čom ste sa rozhodli na tomto samite? Dohodli ste sa na tom, že vlastne celá Európa zbankrotuje a že bude možná ešte väčšia nezamestnanosť. Chcete pres, presadiť rozpočtovú disciplínu podľa nemeckého vzoru, teda v krajine, kde má jeden človek e, strach pred druhým, kde je strach pred e, referendum. Pán Rompuy, pán Barroso, ľudia ti dovolia, aby ich vyhlásili za bankonotovaných. A teraz má slovo pán Borgecio za FD. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dnes poludnia sme si vypočuli veľmi kritická, kritické slova na výroky francúzského prezidenta o Schengene. Všetko to boli populistické výroky. Je to legitímne, ja by som chcel predložiť rovnakú analýzu. Teda to, čo dnes čítame vo všetkých významných novinách v Európe, a to je zaujatie stanoviska veľkého filozofa v Európe, profesora Ebermansa, ktorý hodnotí fiškálnu zmluvu z veľmi jasného hľadiska, tvrdí, že táto reforma by sa nemala schváľovať, pretože si to predstavujeme tak, že budeme posilovať integráciu štátu a nebude sa posilňovať občianská integrácia bez vôle ľudu, bez referenda, dodávam ja, nemôžeme mať politicky vieryhodné výsledky. Tvoríme Európu, ktorá sa bude chovať k občanom arogantne. Ja budem citovať Herbermansa, nie teda Junckersa. Z demokratického hľadiska sú vaše rozhodnutia zlé a majú vplyv na naše národy. Sú to rozhodnutia, ktoré potom vnúcujete štátom a vôbec sa nedívate na reálnu politiku, na tých, ktorí sa potia. Ďakujem. A teraz... Pán predseda, Pán predseda, minulý týždeň spoločný výbor o národnej bezpečnostnej strategii varovalo, že ministri by mali mať plány na riešenie eh, narušenia eurozóny a toto dôlež, toto, tento dôležitý nástroj na riešenie mm, nepokojov a mm, Množstvo hospodárskych e, migrantov, ktoré narastá a smerujú smerom k našim hraniciam. Nelegálna migrácia sa stala takým veľkým problémom, že ako sme počuli veľakrát neskôr ráno, prezident Sarkozy pohrozil, že sa Francúzsko stiahne zo Schengenu e, krajiny eurozóny možno nie sú schopné zachovať svoj národný obradný plán. To ohrozuje bezpečnosť Európy a integritu NATO. Takto Európska únia vo svojej škodlivej fiskálnej politike a takto to vnímá reálny svet. Ďakujem pekne a teraz za EPP pán poslanec Mauro. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som výjsť z toho, čo povedal pán Svoboda Nemyslím si, že to, čo povedal šéf Európskej centrálnej banky, by sme mali chápať ideologicky. Predstavujeme jednu, jednu pol miliardu ľudí a 75 miliónov ľudí je mladších ako 25 miliónov. V Egypte 80 miliónov, 60 miliónov je mladších ako 25. No už to je reálna záležitosť, aby sme si vedeli spraviť predstavu o štruktúre našej situácie. My na to musíme konkrétne reagovať. Máme konkrétne problémy a čelní predstaviteľe oscilujú medzi populistickými výrokmi proklamáciami v prospech verejnej mienky a medzi pragmatickými receptami, ktoré by mali byť hlavným nástrojom na to, aby sme začali oživovať našu ekonomiku. Aby sme k tomu pristupovali pragmaticky, musíme sa sústreďovať na nástroje, na nástroje, ktoré sme si na to vytvorili. Musíme sa dívať na Európsku komisiu ako na faktor, ktorý musí byť schopní podnietiť vedenie európskych štátov a súčasne živiť verejnú diskusiu medzi našimi občanmi, aby vznikol konzenzus pre Európu ako projekt. To musíme posilniť v tejto chvíli Európsku komisiu, musíme posilniť komisiu a parlament musí byť pre toto posilnenie komisie strategickým prvkom pretože v opačnom prípade v kontakte s vládami Tie sa budú stále viac e, riadiť tým, že verejná mienka je skôr pre populistické riešenia. Budeme mať problém. Ďakujem pekne a slovo má za SAD pani Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať, že druhý grécky balíček nebude fungovať. Nefungoval ani prvý nie je, výš, nie, je dôležitá, nie je dôležitá výška zadlženia, ale o to, ako dokáže štát eh, splácať a fiskálna zmluva viedla k tomu, že trojka teraz eh, má eh, svoju kontrolu a to vedie k tomu, že grécka ekonomika bude v, recet, recet, v recesii a nedokáže Grécko splácať svoje dlhy 29 HDP ďalej treba povedať, že to nezvýši konkurencie, schopnosť. Grécko v budúcom roku a v najbližších piatich rokoch bude vo fáze recesie. Rok 2000, v roku 2011 o 7 eh, eh, kleslo HDP 23 obyvateľstva je nezamestnaných, takže vlastne sa nevytvorili žiadne pracovné miesta. O 50 sa znižili príjmy, teda mzdy obyvateľstva od pôsobenia trojky. Druhý balíček e, ráta so 4-5 na dosiahnutie cieľov. No a kde je tu rast v prospech Grécka? a recept trojky v druhom balíčku eh, ráta so znížením miest do 25%. už pýtame sa, eh, dosiahol sa tým akýsi zvrat? Zlepšíme tým situáciu v Európe? My sa predsa nachádzame opäť v núdzovej situácii. Budeme predsa sa, budeme sa musieť zbaviť tejto situácie, musíme riešiť problémy v krajinách, ktoré sú už teraz problematické, pretože v opačnom prípade to bude zvrat, ale smerom dole. Ďakujeme pekne, pán Ferreria. A teraz za Alde má slovo pán Kačín. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda Rompoj, pán Baroso, vítam rozhodnutie rady, aby Srbsko dostalo kandidátsky štatút. Je to pozitívny krok vpred v uznaní srbských snách v oblasti reformy. Je to tiež dôležitý step smerom vpred pre všetkých susedov v tomto regiónu regióne. Je to tiež posledný a dramatický krok pre Macedónsko, ktoré márne čakalo na otvorenie prístupových rokovaní. Už e, teda sa to deje 7 rokov. Napriek niektorým e, s Kozom Belehrad konal zodpovedne a začal seriózny dialog s Prištinou. Implementácia všetkých dohôd začala a ja dúfam, že príslušné orgány um, pôjdu ďalej týmto smerom a budú pokračovať v implementácii v dobrej viere vrátania BM. E Zostávajúca otázka v Srbsku dnes sa týka systematickej korupcie a politického vplyvu justície. Srbskí lídry potrebujú robiť viac v boji proti korupcii a zároveň musia zabezpečiť skutočnú, skutočnú vládu zákona v tejto krajine. Toto umožnilo otvorenie kapitoly 23 a 24 v prístupových rokovaniach. Dúfam, že Srbsko zostane ambiciózne a bude sa snažiť o rýchle otvorenie príslušných prístupových rokovaní. Je zásadné, aby Belehrad naďalej udržal svoj konštruktívny prístup smerom k Kosovu počas volebnej kampane tzv. paralelné štruktúry na severe Kosova musia mm, byť pomaly odstránené, aby EULEX a KFOR mohli plne vykonávať ich mandát. Ďakujem. Ďakujem, pán Kačín. Za zelených má slovo pani Evans. Ďakujem, pán predseda celý ten rád európskych samitov, ktorých sme boli svetkami od maja 2010, sa konali na pozadí masívnych protestov proti škrtom vo verejných výdavkoch, proti stráseným pracovným miestom, Avšak výsledok tejto marcovej rady opäť ukazuje, že vlády sa zameriavajú na škrty vo výdavkoch ako cestu vpred. My vieme, aký je marketing tejto kríze, ale myslím, myslím si, že treba sa opätovne a úplne inak zamyslieť v tejto kríze. Treba sa pozrieť na nové príležitosti, poučiť sa z chyb minulých, aby sme ich neopakovali. Európska ekonomika sa musí vrátiť na cestu, eh, kde sa dokáže vysporiadať s novými výzvami. Musíme investovať do nových technológií, do mm, Eh, projektov obnoviteľnej energie, udržateľných mm, energií. To všetko prinesie množstvo pracovných e, príležitostí. Ale reakcia, ktorú sme zatiaľ videli, je, že náklady znášajú tí najzraniteľnejší spoločnosti, tí, ktorí najmenej zodpovedajú za to, že je v ekonomike takýto zmetok. Je neakceptovateľné, aby najmä mladí ľudia e, mali pocit ešte väčšej vylúčenosti, odmietania, namiesto toho, aby boli prizývaní k plnej účasti v budovaní takej Európy, ktorú tu chceme mať. Chceme, aby tu bola solidarita s so všetkými ľuďmi v Európe. I ja viem, že v, našom, v mojom volebnom okres, okrese vo Velse musíme urobiť veľa preto, aby sme obnovili dôveru v EÚ. A na to je potrebný reálny program. Treba investovať do ľudí, do pracovných miest, do infraštruktúry, aby sme nakopli európsku ekonomickú obnovu. Ďakujem. Slovo má za konzervatívnu skupinu pán Epping, pán predseda. Ľudia strácajú dôveru v Európu, pretože e, vodcovia nesprávne diagnostifikovali krízu. V roku 2010 e, pán Barozo povedal, že euro je ochranným valom proti kríze, ale euro podporilo túto krízu, lacné peniaze, obrovské bubliny a tak ďalej. Minulý rok eh, pán Van Rompuy povedal, že základy eura sú bezpečné, ale je tu obrovský eh, nedostatok konkurencieschopnosti. A minulý rok eh, poukazoval na to, že zaťažové testy bank e, ukazujú, že banky sú e, na tom dobre a my, potom sa muselo niekoľko miliard vlastne vraziť do tohto systému, aby sa zachránil. Potom pán Schäuble, nemecký minister financí, povedal, že Grécko bude potrebovať ešte tretí záchranný balík a mm, prezident ECB pán Draghi nám hovorí o tom, že bude ešte väčšie zcrkávanie sa ekonomiky. No a potom španielská vláda povedala, že e, nebude dodržiavať túto fiskálnu zmluvu, ktorá bola podpísaná holandská vláda a tam podobne. Takže naozaj e, nečudujte sa, že vám bežní občania už neveria. Ďakujem, ďakujem pán kolega Epping. A slovo má pani Zuber. Ďakujem pekne. Tieto výsledky znamenajú len toľko, že politika sa inštitú realizuje. Nachádzame sa vo veľmi zlej sociálnej situácii v období redukovania sociálneho štátu, redukovania miest. A za konsolidáciou rozpočtu sa skrýva beznádej a chudoba. Ciele 2020, hospodárska politika, všetko útok na sociálne výdobytky, privatizácia súkromných služieb, to znamená e, predaj bohatstva obyvateľov. Zamestnancov jednoducho obetujú a k dispozícii budú ďalšie banky za najnižšie úroky. Tým sa súčasne porušuje suverennosť jednotlivých krajín a takisto sa tu realizuje istá forma koloniálnej politiky. Veľmoci ako Nemecko diktujú a to na chrbáte zamestnancov, ktorí sa začínajú brániť. Takto napríklad to bolo, teda to bude v prípade štrajku 22. marca v Portugalsku. Ďakujem. Slovo má pán Paxas. Predseda, milí kolegovia, Európska rada v marci mala pozitívny vplyv na Grécko. Aspoň na teraz, pokryť o budúcnosť, musíme si pripomenúť slova Mária Montyho, ktorý prehovoril aj tu v Európskom parlamente. Demokracia a globalizácia môžu spolunažívať v miery, ak chceme skutočne zachovať Európu ako úniu suverených štátov, tak by sme mali zmeniť náš názor na zodpovednosť vlády členských krajín. Musia implementovať zodpovednú politiku. Ak takáto politika sa stane alfou a omegou v každom členskom štáte, nepôjdeme potrebovať žiadnu rozpočtovú zmluvu. Ak členské krajiny budú pokračovať v e, tomto princípe a ukážu zodpovednosť smerom k ich financiám, ak budú venovať príslušnú pozornosť spoločnému trhu, podpore výskumu a vývoja, tak potom budeme na ceste k záchrane Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Paxas. Paksas. Každá minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. V záveroch rady 1. 2. marca na konci v časti rôzne, bod 45, sa hovorí, že sú, teda sú tu dva riadky pána o tom, že pán Van Rompuy bol znovu menovaný ako predseda Európskej rady. aby som chcel zablahoželať k tomuto, ale možno, že toto je náznak, že niečo nie je v poriadku s demokratickou legitimitou celého spôsobu, akým Európska únia funguje. Hovorili ste o zvrate, hovorili ste o tom, že banky sú pripravené odpísať veľkú časť gretkého dlhu, ale myslím si, že tu prezentujete príliš rúžový obraz. V podstate sa nezmenilo nič už čoskoro bude Grécko potrebovať nové miliardy a potom znovu budeme musieť do toho zasahovať bez perspektívy zlepšenia situácie. Je to v zájme eurozóny a gréko samotných, aby Grécko odišlo z eurozóny kontrolovaným spôsobom. To je jediný spôsob, ako dlhodobo Grécko zachrániť, pretože momentálne je v pasci menovej únie, ktorá, e, pre ktorú nie je dostatočne konkurencieschopné. Musíme niečo urobiť, aby sme Grécku pomohli a nám je z toho len stále trestáme grécké obyvateľstvo. Mali by sme možno pripustiť, že to bola chyba dať alebo pustiť Grécko do eurozóny a túto chybu by sme mali napraviť. Ďakujem. Pán Kozes, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Fan Rompuy, najskôr blahoželám a k vášmu menovaniu. Ja si myslím, a ja som medzi tými, ktorí od začiatku hovorili, e, že vaša úloha je ťažká. Dúfam, že aj naďalej s takou odhodlnosťou budete pracovať. Viem, že vaša úloha je ťažká. Pán predseda komisie, dámy a páni, milí kolegovia, ja by som vám chcela niečo povedať o občanov, Ja som dnes veľmi smutný, že musím povedať, že Európa stráca svoju dôveryhodnosť. Nebudem sa miešať do národných volebných kampaní, to nie je ani príslušné miesto, ani dobrý čas, ale môžeme si klať otázku ohľadom toho, prečo také slova zavážia alebo vo verejnej mienke, táto ich neodsudzuje, veľká väčšina ich schváľuje, pretože naši občania, spoluobčania už nemajú vieru v Európu. V Európu. Viera je niečo, eh, čo sa môže diať na niektorých miestach. Európa dnes potrebuje realitu. Každý týždeň, každý mesiac tu počúvame slova tie isté a naši občania chcú činy, nie slova. Hovorme menej a viac konajme. Dnes, e, aké sú príčiny tohto oslabenia Európy? Prvá príčina e, je kríza a zhoršenie národnej, národných situácií. Táto, má, táto kríza má už európsky rozmer a európske riešenie je tu potrebné. Tak je oslabenie komisie. Komisie už nikto nepočúva. Komisia pracuje, ale nikto to nevidí, čo skutočne komisia robí. Nie je tu jasný plán, nie sú tu defini- definované kroky, ktorými by občania si mohli pomáhať, čo, porovnať, čo sa oznámilo a čo sa urobilo. Grécko, to je dramatická situácia. Prečo e, dnes tvrdíme, že je to vyriešené? Nie je to vyriešené. Jeden problém sa vyriešil, aby plán fungoval, ale o rok, o dva budú ďalšie problémy, pretože treba príjmať zásadné opatrenia. A dvojbalík, ktorý ste spomínali, ja navrhujem garančné opatrenia e, smerom k týchto krajín. Ale komisia čo povedala? Povedala, že to je porušenie pravidel trhu. Keď hovoríte s trhmi, tak musíme oni chcú vedieť, kam ideme, aké opatrenia sa budú príjmať a nie každé dva týždne tieto opatrenia meniť. Ďakujem. Pán Gozes akceptujete otázku pána Juana. Áno, nech sa páči. Pán Juan, nech sa páči. Milý kolega, hovoríte o verejnej suverenite, ale hovorili ste aj do dvobalíku, kde ste spravodajcom a vy chcete transponovať nie hovorím o európskom texte, vy chcete transponovať do sekundárnej európskej legislatívy zmluvu, zmluvu o úsporách a jeho symbolom e, je olovené pravidlo, tak ako to hovorí e, pán Kofen, pretože to vlastne stiahne Európu na dno. Chcete to do sekundárnej legislatívy ešte predtým, ako sa ľudia k tomu vyslovili a ratifikovali túto zmenu? Otázka jednoduchá, pán Gozes, vy hovoríte o národnej suverenite, chcete stiahnuť svoj pozmeňujúci návrh 9 z tohto dvojbalíka. To je skutočné spochybňovanie a pohrdanie demokraciou. Najskôr povedal som, že to, čo je v zmluve, by mohlo byť aj v európskom práve a k tomuto bodu si myslím, že komisia s tým súhlasí. Eh, pred chvíľou to povedal pán Varoso, ktorý pohovoril, že komisia predkladá návrhy, aby integrovala niektoré časti. Čiže nič nesťahujem, ja si len myslím, že disciplína je potrebná. Eh, nemôžeme budovať niečo na slabých základoch. Nenapravíme súčasné problémy, tak musíme sa vrátiť v rastu, k rastu a úsporám, ale rast, ten treba nájsť v inováciách, v podnikaní, v mobilizácii podnikateľov a v dôvere. A na tomto musíme spolu pracovať. Ďakujem. Slovo má pán Enrie, Enrique Guerrero Salmon, dámy a páni, pán predseda, blahoželám. Závery rady majú 12 strán 300 riadkov, ale nie jeden riadok nehovorí o mm, nenapraviteľných škodách e, na európskom projekte. Európsky projekt je o konkurencieschopnosti, o hospodárstvo, sociálnom modele a hospodárska konkurencieschopnosť nie je možná bez rastu. Občianstvo znamená, že občianské práva sa obmedzujú slovami Sarkozyho hľadom Schengenu sociálny dialog, e, odbory. To sa tiež obmedzilo, ako sme to videli v Španielsku. Kto spôsobuje tieto škody? Ľudia, ktorí nechcú príjmať európske stanoviská v čase volieb, ktorí útočia na Európu ako a používajú Európu ako obetného baranka. Nie je to skutočná politika, to je populizmus a ja si myslím, že teraz nastal čas na diskusiu na Rade ministrov. Ďakujem, pán Gedero. Chcem vás informovať, že predseda Van Rompuy bude musieť čoskoro odísť, preto bude mať slovo pán Baroso a o, o 3 na 11 dáme slovo pánovi Fan Rompojovi a potom bude násled, pokračovať diskusia. Pán Ole Schmidt, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Udržať Európu pohromade napriek všetkým tým napätiam, ktoré tu existujú, to je najväčšia úloha pre vodcov Európy. Prezident Sarkozy by si mal spomenúť e, na tieto veci a neživovať tohto nacionalistického ducha. Predseda Európskeho parlamentu. Tam sme v výročnej správe hovorili o to, že musíme mať udržateľnú konsolidáciu rozpočtu. To je nevyhnutné, ale musíme sa sami, samozrejme zamerať aj na rast. Ide o to, či na národnej úrovni a na úrovni EÚ dokážeme vytvoriť väčší rast v Európe a takto posilniť zamestnanosť. Najmä dôležité je to, aby sme Eh, vylepšili jednotný trh, aby sme vytvorili väčšiu konkurencieschopnosť v Európe, aby sme bojovali proti nezamestnanosti a mladých, aby sme podporili rast a podporili mm, podnikateľské prostredie malé a stredné podniky. To je nesmierne dôležité. Pán predseda, inak riskujeme, že tu mm, vlastne eh, mm, zanecháme celú jednu generáciu bez nádeje. Ešte by som chcel povedať, keď som počúval pána Faráža, Eppinga, pána Golniša a ostatných, um, niekedy by si mali spomenúť, eh, o čom bola európska história a myslím, že v tejto mm, snemovni by sme si všetci mali na to spomenúť. V minulosti, v histórii, v histórii pán Golniš, sme, videl, eh, riešili problémy na bitevnom poli. Dnes už to nerobíme. Počúvam ja vás, vy počúvate mňa a myslím, že takto by sme mali Eh, uprednostňovať históriu Európy. Myslím, že pán Golniš, poškodzujete európsku ideu spolupráce a nie je to naša chyba. Myslím, že aj vy by ste mali zvážiť svoju vlastnú zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem, pán Schmidt. Pani Svajnberg. Ďakujem, pán predseda. Eh, budúcnosti finančná stabilita bude vyžadovať, aby mm, opatrenia definované v pakte stability a rastu dodrži- budú dodržiavané všetkými uh, štátmi. E, keď sa hovorilo o tomto novom balíku, hovorilo sa aj o tom, že tie sankcie fungujú len vtedy, keď sa krajiny aj vrátia na cestu stability. Takto, takto to bolo spomenuté už v pakte stability a rastu. A preto je dosť nevhodné, aby komisia vlastne uh, bránila e, nové španielskej vláde pri implementácii štrukturálnych reforiem a pri znižovaní e, deficitu. Ak e, Španielsko vyhlási, že odchýlenie sa od tohto stanoveného kritéria by znamenalo, že nedosiahnu svoje vopred stanovené ciele znižovania deficitu. Prečo komisia trvá na tomto ciele? Tieto ciele by mali byť pohodlivé, prispôsobené súčasnej ekonomickej realite. Naozaj musia byť členské štáty odhodlané realizovať um, tento program. Um, najlepším spôsobom pre nich každý členský štát bude musieť prijať eh, konkrétne opatrenia na svoje vlastné ekonomické zdravie a nemá sa obetovať eh, len na zachovanie dôveryhodnosti nových pravidel EÚ. Ďakujem pani poslankyne Swinburne a slovo má pán Julian Klúte na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán Barozo, pán Van Rompuy. Ako to vyzerá s tým spracovaním krízy už po samite? Pozrieme sa na problematiku ECB tieto peniaze, ktoré dáva k dispozícii Európska centrálna banka, dávajú bankám tak, že ich využívajú bez toho, aby sa dávajú z tej podmienky. Takže to má potom e, za dôsledok e, krízu, ktorá vedie k tomu, že v jednotlivých krajinách je potrebné rátať s tým, že sa budú krátiť mzdy. V Nemecku nie je taká veľká závislosť od exportu, ale od e, vnútorných trhov a práve touto veľkou nanútenou politikou sa situácia zhoršuje. Takto sa z krízy, pán Rompoj, pán Barozo, z krízy nevymaníme. Ďakujeme. A slovo má teraz pán Nikolas Salavrakos. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Obávam sa, že tu hovoríme o raste a žiadame súčasne rozpočtovú disciplínu, ale vytvára sa tu ďaleko viac problémov v porovnaní s tým, ako by sa mali vyriešiť. Ja si myslím, že dane ničia daňové príjmy na, Európskej únii, na úrovni Európskej únie sa nekontrolujú daňové úniky. Teda máme dojem, že táto situácia sa stále zhoršuje. Teraz v decembri e, sme mali 21 e, nezamestnanosť, malé a stredné podniky pomaly jedna po druhom, jeden po druhom bankrotujú. Je to teda tak, že náš sociálny model je v celku ohrozený. Pán Van der Rompuy, gratulujem vám k predlženiu mandátu, ale vám a pánovi Barosovi chcem povedať, že nemôžete vychádzať z toho, že vám môžeme v celku gratulovať. Skôr ľutujeme, že pokračujete v tejto úlohe. A teraz pán Wertmann. Es wurden in der vergangenen Ratstagung wieder entscheidende Milé kolegyne a kolegovia, zistili sme, že sme dosiahli v istom období pokrok napríklad Jedna vec je úplne jasná. V stratégii 2020 platí dosiahnuť e, rýchly rozvoj, treba dovršiť vnútorný trh, je treba podporovať inováciu a rozvoj a týmto spôsobom vytvoríme pracovné miesta. Ja mám však veľké obavy, pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí. Musíme spraviť v prospech toho, aby sme znížili tieto aktuálne čísla, aby sme mladým ľuďom dali ferovú šancu Konkrétne treba investovať do vzdelávania. Je to najlepší základ na to, aby sme vytvorili predpoklad vôbec na takúto šancu. Dajme našim mladým ľuďom túto šancu. Je to ich právo. Ďakujem pekne. Áno, ďakujeme. A teraz má slovo na dve minúty pán Sarius Volsky. Uh, flies... Myslím, že čas letí rýchlejšie, než sa rady stihnú stretnúť, pán predseda. K tej ekonomickej kríze už za všetko zaznelo, ale tých činov uh, nie je dosť, ako sme tu videli. Potrebujeme samozrejme konzolidáciu aj rast, ale mali by sme realizovať rast a nielen o ňom hovoriť. Môžeme vydať uh, a nejakú legislatívu o sankciách a tak ďalej, ale nemôžeme vydať legislatívu o raste, nemôžeme takto rast e, vynútiť. Takže v prvom rade musíme tie e, dlhy spojiť a vytvoriť e, tieto rastové bondy, využiť možnosti EIB, EIF. Ale nezabúdajme na kontext krízy, to je v prvom rade kolektívna únava a chýbajúca politická vôľa, národný egoizmus, ktorý rastie. Po druhé, nacionalistické sentimenty, napríklad internetová stránka Wilde sa ukazujú a je tu riziko, e, že sa rozšíri nacionalizmus v celej Európe v časoch krízy, čiže porušia sa základné hodnoty a slobody pohybu v EÚ. Tretia vec je tá tým súvisiaca škoda, ktorú to pácha na zahraničnej politike, ktorá sa oslabuje a takisto je tu riziko zničenia Schengenu a v tomto kontexte štvrtým rizikom sú, e, je, že sa bude uplatňovať dvojitý meter. Grécko, úžasná operácia na záchranu, e, je to dobré aj z, z z pohľadu solidarity. No a zároveň je tu iný meter uplatňovaný na Maďarsko, ktoré je trestané za uh, hriechy uh, eh, Ďurčányho mm, vlády, socialistickej vlády, ktorá zanechala Maďarsko v katastrofickom stave a Pán Barozo, vaša komisia e, Maďarsko ťažko trestá. Španielsko dostáva ústupky, že môže uvoľniť e, svoj rozpočtový e, deficit a Maďarsko teda je trestané, Španielsko je odmenované. Aký signál to vysiela? Je to rozdiel, či ste v eurozóne alebo mimo, ale toto nie je koherentná politika. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega a s pani kolegyňa Pervoš Beres. Ďakujem pekne. <clears throat> Pán podpredseda, mohol by, mohla by som vás požiadať, aby ste odostali posolstvo eh, ráde, pretože ja si myslím, že eh, tu je silne poznačená táto diskusia. Je tu otázka ktorá je zásadná pre európsku identitu, otázka, otázka európskeho sociálneho modelu a legitimity procesu, ktorý sa začal Rada bola poznačená podpisom zmluvy, zatiaľ čo jedna e, z tých najsilnejších vlád, ktorá je za stratégiu Merkozy, je dnes v problémoch. Ani Španielsko, ani Holandsko sa mi zdá, nemôžu uplatňovať túto zmluvu, ale ja som to pochopila tak, pán predseda, že paralelne zrazu tí e, zodpovední zistili, že treba hovoriť aj o raste, ale nie rovnakým spôsobom, nie rovnakým zlatým pravidlom, ale mekými pravidlami. Dovolte mi povedať, že tu nebude väčší rast, kým nebudeme rešpektovať pravidla vnútorného trhu, čo sú pravidla negatívnej integrácie a vaše závery sa obracajú chrbtom rovnováhe v stratégii EU 2020, e, ktorú vy prepisujete dva roky po jej prijatí, už nebude rast bez európskeho modelu, nebude tu rast a tí, ktorí predstierajú, že chcú chrániť, v podstate porušujú základ európskej identity. Nebude tu rast, kým si kým nebudete mať e, stratégiu a zamestnanosť ako priority Európske spoločenstvo energie, boj proti daňovým únikom a nie čakanie, mesiaca mesiace čakania pred rokovaniami a pred spochybnení unilaterálnych stratégií niektorých členských krajín. Nebude tu rast, keď tu nebude koherentnosť v záväzkoch členských krajín v čase, keď rokujeme o finančných perspektívach, kedy vytvárame vlastné zdroje na základe euroobligácií a zdaňovaní finančných transakcií. Ďakujem. Slovo dám predsedovi Barosovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pekne konkrétne reagovať na položené otázky. Najskôr otázka e, listu 12 vlád. Povedal som na stretnutí e, samitu, že súhlasím takmer e, s každým slovom tohto listu. Všetko sú to dôležité prvky pre rast, hlavne prehlbanie vnútorného trhu a štruktúralne reformy, ale pripomenul som členským krajinám aj ďalšie dva aspekty, ktoré sú dôležité. Prvý, v tomto liste nie je žiadna zmienka na sociálny rozmer a boj proti chudobe. Myslím si, že potrebujeme skombinovať niektoré reformné štrukturálne kroky s proaktívnymi opatreniami v sociálnej oblasti. Po druhé, pred Európskou radou som bol mm, prekvapený nad tým, že tam nie je ani jediná zmienka o stratégii EU 2020. To znamená, že Stratégia, ktorá bola schválená jednomyselne Európskou radou, nie je ani len spomenutá zo strany hlav štátov a vlád. A to je výzva aj smerom k tejto inštitúcii. Máme stratégiu a musíme ju teraz uplatňovať s odhodlaním uplatňovať všetky jej prvky. To som mal na mysli, keď som hovoril o zmocnení sa stratégií na všetkých úrovniach a tiež v odpovedi, ktorú som, ktorú som poslal všetkým šéfom, Vláda štátov je príloha, kde pripomínam všetko to, čo sa už deje a robí na úrovni Európskej inštitúcii a teda nie len radou, ale aj komisiou. A tu vidíme, že niektoré z otázok sú zablokované práve vládami, ktoré podpísali tento list. Príklad. Komunitárny patent. Hovorí sa o možnostiach mať e, tento patent už 30 rokov a teraz máme vlády, ktoré vyzývajú, aby Európa urobila viac menom k rastu, ale ešte stále blokujú spoločný európsky patent. Preto sa musíme zhodnúť na tom, o čom hovoríme, keď my hovoríme o Európe, keď hovoríme, že Európa má v súčasnosti problémy. A je to pravda. Musíme sa pozrieť, kto robí maximum preto, aby európsky model pokročil a kto niekedy rozhodnutia blokuje na európskej úrovni. To si myslím, že je zásadná podmienka preto, aby sme mali diskusiu nielen politicky, dôstojnú, ale intelektuálne poctivú. Pokiaľ ide o Grécko, tak e, tu je potrebná táto úprimnosť, táto poctivosť. Grécko je v situácii také, aké je nie kvôli euru, pretože pravda je taká, že iné krajiny mimo eurozóny, ktoré tiež potrebujú programy pomoci, iné krajiny aj mimo Európskej únie. Prvá z nich je Island, ktoré mali problémy veľmi podobné všeobecnej kríze členských krajín. Problémy, ktoré dnes máme, a vys- sú výsledkom dvoch príčin. Prvá, neudržateľnosť verejných dlhov v mnohých našich krajinách a po druhé, a nie v tomto poradí, nevyhnutne nezodpovednosť vo finančnom sa správaní v mnohých oblastiach aj mimo Európy a teraz máme odpoveď, ktorá je určite náročnejšia, pokiaľ ide o jej sklbenie kvôli euru, pretože sme menovou úniou, ktorá ešte nedokončila nemá ešte všetky potrebné hospodárske nástroje a teraz reagujeme na naliehavé prípady, na tieto výzvy, ale intelektuálne a politicky je nesprávne povedať, že súčasná kríza je výsledkom eura. Nie, naopak, euro môže byť riešením súčasnej krízy. A preto <clears throat> skutočne neakceptujem niektoré slova. Veľká bolesť v Grécku, utrpenie, všetky tie ťažkosti, ktorým Grécko, ktorým Grécko um, teraz prechádza, ako keby sme nevynaložili ani cent na záchranu Grécka, ako keby sme neboli solidárni. A čo oni navrhujú ako riešenie pre Grécku default? Takže to by bolo riešením bankrot. No tak ja um, teda mám vysvetľovať, prečo by toto malo byť riešením, ako by sme mohli prejaviť dôveru v tejto krajine. E, tu ide o zablokovanie všetkých týchto krajín, paralýza verejných služieb by nastala, neschopnosť platiť verejnú službu, zatvorenie škôl, e, nemocníc. To by malo byť riešením naozaj, teda skutočne toto prezentovať ako riešenie pre Grécko. Default tejto krajiny to je naozaj e, politická nepoctivosť bolesť, akú len málo kedy som videl. Ďalší hovoria, že riešením pre Grécko, že tento program nebude fungovať, to je naozaj e, vymysel trojky, ale program pre Grécko schválený jednomyselne členskými krajinami eurozóny a tzv. trojky, komisia plus ECB a MF konali v rámci mandátu, ktorý získali, hlavne teda pomoc, ktorá mala byť daná k dispozícii. Toto je tá správna otázka. Všetci, ktorí chcú pomáhať Grécku, Grécko schválilo tento program nielen vláda, ale aj parlament e, s dvomi hlavnými stranami, všetky tí, ktorí, tí, ktorí chcú pomáhať Grécku, miesto toho, aby hovorili, že to nebude nikdy fungovať, podľa mňa by nám mali radšej pomôcť, aby sme pomohli Grécku. Je to veľmi ťažké, áno, sú tu veľké náklady. Musíme sa pozrieť, ako podporiť e, Eh, mm, túto krajinu, ale v skutočnosti tu nie je žiadna ďalšia možnosť, ako pokračovať v štruktúrálnych reformách. Preto, aby Grécko znovu obnovilo svoju konkurencieschopnosť, ktorú tak zásadne potrebuje. Ďalšia otázka, otázka štandardov a spravodlivosti, to mm, spomínal môj priateľ Saruš Volský. Tu potrebujeme zásadnú odpoveď komisia, urobí maximum, aby sa všetko uplatňovalo v zmluve absolútne férovo, bez diskriminácie a príklad, ktorý ste spomenuli, Maďarsko a Španielsko, skutočne toto neobstojí, pretože tam sú zásadné rozdiely. Maďarsko skutočne dosiahlo svoj cieľ zníženia deficitu v roku 2011, Španielsko v roku 2013. Mm, Maďarsku sme navrhli niektoré opatrenia, ale nielen Maďarsku, 5 krajín sa to týkalo. Poľska, Cypru, Malty, Belgická a Maďarska. Všetci to akceptovali s výnimkou Maďarska. Takže nebol to špeciálny režim pre Maďarsko. Maďarsko nechcelo rešpektovať návrhy komisie. Naopak, Polsko, Cyprus, Malta a Belgicko to urobili. Čiže krajiny, ktoré sú v eurozóne a krajiny, ktoré v eurozóne nie sú. Čiže hovorím veľmi úprimne, pretože by bolo teraz chybou vytvárať nejaké umelé rozkoly medzi eurozónou a krajinami mimo eurozóny. Komisia vždy podporovala integritu Európy, Európskej únie a my nebudeme mať e, dve normy v závislosti od e, polohy každej krajiny. A na záver, videl som v tejto diskusii, ktorá bola veľmi užitočná, aj E, signály konsenzu, aspoň teda medzi hlavnými politickými silami poprvé. Potrebujeme robiť viac v boji proti nezamestnanosti mladých, aby sme mali akčné týmy, tie sme vytvorili, musíme bojovať proti daňovým únikom. Toto chcem pripomenúť jednému zo členov tohto parlamentu, že komisia nerobí len prehlásenia. Komisia už predložila návrhy, Ide o našu iniciatívu smernice o úsporách a predložili sme rokovacie mandát tretím krajinám. Tento návrh je v rade už mesiace a mesiace, ale zablokovaný dvomi členskými krajinami a viete, že jednomyselnosť e, je tu nevyhnutná. Čiže ak chcete kritizovať nejaký Eh, príklad, tak nekritizujte komisii. Naopak, pomôžte nám, aby sme odblokovali túto situáciu zo strany našich dvoch členských krajín, pokiaľ ide o Grécko. To bola jedna z tém môjho rozhovoru s premiérom Papademosom. A síce, že ich vyzývam, aby ešte pred dohodou v celej EÚ so Švajčiarskom a ďalšími krajinami urobili to, že Grécko musí rešpektovať komunitárne právo, musí mať bilaterálne dohody so Švédskom. Nielen, že som spomenul toto premiérovi Grécka, spomínal som to aj predsedovi e, Švačerskej konfederácie naposledy, teda ešte pred týmto súčasným e, predsedom. A ešte konsen, ku konsenzu potrebujeme dokončiť jednotný trh, zákon o jednotnom trhu a do konca let, leta budeme mať príslušný zákon na stole. Potrebujeme dokončiť naše kroky aj v oblasti investícií a preto sme dali na stôl Európskej rady bolo to dobre prijaté, ale teda teraz musíme nájsť legislatívny text o projektových bondoch, teda aby sme mali investície ešte predtým, čo ako dúfame sa dosiahne vo finančnom výhľade a mm, otázka je teraz taká, či máme zdroje na tieto investície. Pravdou je, že vo, vo väčšine rozpočtoch nie je veľký priestor pre verejné investície a preto potrebujeme, a tu si myslím, že veľké politické rodiny s tým súhlasia, že potrebujeme spolupracovať, aby sme vytvorili zdroje pre európske investovanie. Buď to budú tieto obligácie, alebo tu budú projektové bondy, alebo budúci finančný výhľad, kde dúfam, že tento parlament bude spolupracovať s komisiou, aby sme dosiahli výsledok, e, ktorý korešponduje s našimi ambíciami. Musíme využiť všetky páky rastu, inovácie, výskum a tiež e, naše európske nástroje, ale toto si bude vyžadovať veľa práce, odhodlania Skutočne si myslím, že pre rast v Európe nepotrebujeme viac e, oznamov o raste. Potrebujeme serióznosť implementácií vo výkone odhodlanie, potrebujeme zaručiť, že sme schopní splniť si naše povinnosti a sľuby, ktoré sme e, urobili všetky inštitúcie a každý z našich členských štátov. Ďakujem. Komisión... Ďakujem pekne. E, slovo má teraz pán Van Rompuy. Vážení kolegovia, pán predseda, v prvom rade chcem poďakovať všetkým tým, ktorí mi zablahoželali k znovu zvoleniu. Konštatujem, že nadšenie nie je všade rovnaké. No ale uh, to uh, nám nebráni. Uh, tejto stratégii mnoho kritiky zaznelo k všeobecnému prístupu. No už táto stratégia, podľa ktorej postupujeme, je na úrovni únia, únie aj na úrovni členských štátov. Je to stratégia, ktorú podporili všetky členské štáty, všetci premiéry, šéfovia štátov od začiatku krízy pred 2,5 rokmi a potom je tu trošku iná e, kompozícia, pretože 2,5 roka sú tu e, tiež takí, ktorí e, by chceli mať teda radu e, menšiu. No a teda musí sa to týkať všetkých 27, teda tá zmluva, tzv. fiscal compact. Čiže môže sa kritizovať všeobecný prístup, ale ja by som jednoducho povedal, že počas týchto 2,5 roka táto stratégia je stratégiou Európskej rady a to jednohlasne prijatou. Samozrejme, všetci si uvedomujú, že je to náročná cesta, že je to nepopulárna cesta, že neprináša také výsledky až možno v strednodobom až v dlhodobom horizonte, ale to je tá cesta, ktorú sme si vybrali a budeme v nej koherentne pokračovať. Ja som na úvod povedal, veľmi obozretne, že tá stratégia bude fungovať. Do, dosiahli sme sa k takému bodu zvratu. Ja som naozaj veľmi e, veľmi obozretný, ale neobávajte sa, ja som nepovedal, že ten turning point, že to je koniec krízy, že ten bod zvratu ehm, Ehm, už sa e, nehovorí e, v tlači, ktorá je vyslovene protieurópska o tomto konci eura, alebo čo. Samozrejme, že nie sú všetky problémy vyriešené, ale keď vidím, že ten vnútro, medzibankový trh sa mobilizuje, vidím, že tu je veľký pokles úrokových sadzieb v mnohých krajinách, ktoré boli pod tlakom, tak sa dá povedať, že dostali sme sa k nejakému bodu zvratu, ale ešte máme obrovský, obrovskú cestu pred sebou. Najistejšia cesta na dosiahnutie pozitívneho ekonomického rastu tu tá bola v 2010-2011. To, čo nám chýba v 2012, tá najistejšia cesta je obnoviť dôveru v budúcnosť eurozóny. To je prvá podmienka rastu to, čo chýba v mnohých krajinách, je táto dôvera spotrebiteľov a investorov v budúcnosť eurozóny e, s tými e, náznakmi návratu rastu, ako náhle mm, to bude viditeľné čo sa týka štruktúrálnych reforiem, ja mm, by som chcel hovoriť o tých štruktúrálnych reformách v členských štátoch, ale tu sa hovorí o nejakých firewalloch, o ochranných váloch, o nejakých ďalších iniciatívach a finančnom sektore, ale zabúdame na tom, že mm, za tými ochrannými válmi, a myslím, že budúci týždeň sa príjmu rozhodnutia napriek tomu všetkému, e, to, čo je trvalé, a mm, hovorili sme o tom málo. To sú tie štrukturálne reformy na trhu zamestnanosti, na produktovom trhu, e, posilnenie konkurencieschopnosti členských štátov únie. Toto potrebujeme. Ak nie, tak sa ten, tá kríza jedného dňa vráti. To, čo tu naozaj prekvapí, je, že slovo európsky semester nezaznelo ani raz. Ani raz tu nezaznelo toto slovo. No možno niekto tu tak v náznakoch to spomínal, ale ani len, ani len tieňovo. Ale to je cieľ Európskej rady zhodnotiť európsky semestr, aby sme videli, kde sa nachádzame a to, čo sa týka rozpočtového kontextu, makroekonomického zamestnanosti. A budúci týždeň tu bude teda ten plán reforiem, plán stability, budú tam odporúčania pre teda zo strany komisie v máji a na júnovej rade sa bude o tom opäť diskutovať. Ak nebudeme brať európsky semester vážne, tak kríza sa e, jedného dňa e, vráti. Pre mňa je sklamaním, že som vlastne nepočul, že by sa hovorilo o tomto zásadnom projekte, ktorý schválil Európsky parlament a schválil ho značením. Treba zachovať v období ozdravenia rozpočtov, ktoré je nevyhnutné, naozaj nevyhnutné, vo všetkých krajinách musíme zachovať dlhodobú politiku, správne komisia naz, nadnašala stratégiu 2020. A treba prioritizovať po, počas tohto ozdravenia rozpočtu. Áno, musíme znižiť deficit, úroveň dlhu, ale zároveň musíme zachrániť budúcnosť a zachovať mm, určité výdavky na výskum, vývoj, vzdelávanie, prípravu mladých, odbornú prípravu, no potom sú tam investície klimatické, čiže treba priority lepšie stanovovať e, popri tom ozdravení financií, čo je samozrejme tá veľká výzva. No a žiada sa tu obrovský príspevok zo strany bank. Strácajú 70 súčasnej hodnoty dlhu Grécka a to je ich prínos k, k stabilizácii gréckej situácie. To pripomínam všetkým tým, ktorí žiadali ešte tvrdšie opatrenia proti podvodom, výbaniu sa daní. Komisia pripomína, aké opatrenia boli prijaté a samozrejme je túto pravidlo jednohlasnosti, pokiaľ ide o rozpočet, ale e, na národnej úrovni nie je vždy nevyhnutný ten európsky rámec. Ak je nejaký problém v Grécku, tak je to výber daní. To je to najväčšie, tá ne, najväčšia nespravodlivosť a to je zdroj deficitu verejného rozpočtu, ktorý je taký gigantický. A pri tej politike ozdravenia rozpočtu treba samozrejme zachovať solidaritu a preto na úrovni EÚ Grécko dostalo pomoc, ktorá je ekvivalentom 100% gréckého HDP. a chceme ešte ďalší dôkaz solidarity EU vo vzťahu k týmto krajinám v problémoch, tá, toto číslo hovorí za všetko. Treba pri tom ozdravení rozpočtu mať na pamäti aj klimatické ciele, limity treba ďalej ešte na tom pracovať, pokiaľ ide o efektívnosť e, využitia energie a tak ďalej. E, žiadame teda, aby členské štáty urobili viac než len ozdravenie rozpočtu, aby popri tom mali konkrétnu politiku zamestnanosti. Preto s nedočkavosťou očakávame ten plán zamestnanosti a e, žiadame jeho predloženie v apríli a potom ho vyhodnotíme a bude to integrované do tých odporúčaní, ktoré dáme členským štátom v júni. E, potrebujeme konkrétnu politiku pre Grécko. E, grécky premiér e, sa v tom veľmi angažuje. Jednotný trh, prehlbenie jednotného trhu nás nebude stáť nič, čo sa týka rozpočtu. Tam je ten list 12, ja nesúhlasím s tým, ktorí povedali, že sme ho nezohľadnili. Naopak, my sme ho zobrali do úvahy po tom, čo sme si ho pozorne prečítali. Ten posledný e, návrh, ktorý bol predložený Európskej rade, posledný návrh záverov, medzi iným aj o vnútornom jednotnom trhu, obsahuje aj toto na základe veľmi intenzívnej diskusie na základe tohto listu 12. Či zájsť ešte ďalej v politike obnovy Počul som tu také slova, ale obdobie, kedy sa môže vytvoriť e, e, politika obnovy prostredníctvom verejných financií, to už máme za sebou. Treba mm, sofistikovanejší prístup. Nemôžeme sa vyhnúť politike ozdravenia rozpočtu, ale v tejto politike treba e, mať E, limitované niektoré výdavky, ktoré prinášajú rast a zamestnanosť. A ešte posledné slovo, čo sa týka Sýrie a Bosny. E, pokiaľ ide o Sýriu, môžeme zájsť o mnoho ďalej za podmienky, že dostaneme mandát. Bezpečnostná rada OSN teda nebránia vlastne sa tomu európske krajiny. Sú to dve krajiny, ktoré boli menovite spomenuté. A, mm, takisto možné opatrenia proti Sýrii. My nie sme na vine a humanitárne, ak chceme dosiahnuť viac, a chceme chrániť obyvateľstvo na mieste, ak teda sa tam má poskytnúť humanitárna pomoc, tak potrebujeme mandát OSN. To znamená aj v prípade Líbie a využili sme to. Máme samozrejme e, nejaké celé metódy, ale nemáme mandát na Sýriu. Teraz, čo sa týka Bosny, ehm, mal som tu veľmi zaujímavé rozhovory s novým premiérom Bosny a Hercegoviny a je zrejme, že táto nová vláda je naozaj veľmi priateľská voči Európe a zo strany orgánov EÚ e, sa tomu e, máme prispôsobiť. Táto krajina má dostať európsku perspektívu, ale je to vlastne prvýkrát, že je tu nejaká otvorenosť voči Európe v tejto krajine, ktorá zohrala dramatickú úlohu v občianskej vojne na hraniciach EÚ. E Takže toľko. Ďakujem vám za vaše pristúpenia. Ďakujeme pekne. Povedali ste, že ten entuziasmus, pokiaľ ide o vašu voľbu, znovu zvolenie sa rôznym spôsobom odzrkadlilo, odzrkadlilo v jednotlivých politických skupinách. Je to zjavné v parlamente, že je to vždy v istom rámci, ale celý Európsky parlament vám gratuluje k vášmu opätovnému zvoleniu. Vy vieme, aká ťažká je vaša úloha. A chcem povedať, že vaša osobná integrovanosť má veľký vplyv na celý Európsky parlament. Ďakujem. Takže sa lúčime s pánom Barosom a s pánom Van Rompojom. Prenechávame ich, tak povediať, svojmu osudu. Nás no im je lepšie ako kdekoľvek inde. My budeme pokračovať v našej rozprave. A teraz za liberálov má slovo kolega Haglund. Pán Van Rompuy, pán Barroso práve odchádzajú. Dovolte mi povedať, že ja som rád, že rada znovu zdôrazňuje skutočnosť, že udržiteľný rast a pracovné miesta nemôžu byť vybudované na deficitoch a príliš vysokých dlhoch. To bolo vyhlásenie. My pracujeme na tzv. balíku šiestich legislatívnych opatrení a pán Van Rompuy o tom hovoril. Niektoré krajiny urobili nápravné kroky a tam to zafungovalo vďaka tomuto balíku šiestich opatrení. Žiaľ, Maďarsko to nebolo schopné urobiť. Pokiaľ ide o rokovania o dvojbalíku, ktoré prebiehajú, tak myslím si, že by bolo viac než dobré, keby rada podporila tú skutočnosť, že potrebujeme väčšiu automatičnosť, aby sme mali dôveryhodný výsledok Znovu, rada je proti tomuto, my e, sme um, však vytrvali a výsledok bol dobrý. Pán Ferhovštát hovoril o záchrannom fonde a chcem povedať, že ak to neurobíme, tak e, budeme len navyšovať záchranné balíčky, ale ten výsledok nebude dobrý. Pokiaľ ide o stratégiu 2020, trošku mám taký cynický prístup pána Barosa. Musíme si uvedomiť, že napriek všetkým dobrým prísľubom a rozhodnutiam napríklad na poslednom stretnutí rady. Tá istá rada chcela škrtnúť o 560 miliónov chcela znížiť rozpočet na výskum a vývoj v roku 2012. Našťastie parlament to e, zastavil a to dokazuje, že rada nie vždy trvá na všetkých svojich e, záväzkoch a sľuboch. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, kolega. Slovo má na dve minúty kolega Zalba Bidegajen. Presidente, señorías, esta es mi... Pekne, pán predseda. Je to moje tretie vystúpenie na plenárnom zasadení v príbehu roka práve k tejto otázke. Ľutujem, že hovorím s tými istými ľuďmi. Je lepšie keď sa podarí raz udrieť hla, klinček po hlavičke, ako x krát e, udrieť mimo. Ako to povedal pán predseda Rady Európskej únie, potrebujeme dovršiť túto prácu, potrebujeme rast s úspornými opatreniami sa nám podarí vytvoriť dôveru a stabilitu, ale dôležité je vymaniť sa z krízy, začať tvoriť pracovné miesta a blahobyt. Musíme sa zaviazať k tomu, že budeme uplatňovať opatrenia na podporu rástu na čom sa dohodli zasadania rady. Tieto opatrenia musia prebiehať paralelne s reformami. Španielsko sa zaviazalo k tomu, že bude dodržiavať tohto reformistického ducha. Dohodli sme sa na troch kľúčových reformách. Tuto ešte zďaleka nie je na konci. Ako hovorí Maria Oracho, španielská vláda nielen oznamuje reformy, ale ich uskutočňuje a to nie je identické. Riaďme sa týmto príkladom, neproklajmujme e, plány rastu, ale mali by sme ich implementovať. Okrem toho sa musíme prispôsobiť okolnostiam, pretože žijeme vo svete, ktorý sa mení a vyvíja. Tak, ako povedal Marian Rachoj, predseda španielskej vlády, je tu e, aj dnes, potvrdil náš minister hospodárstva, hospodárstvo plňa, Španielsko bude plniť e, svoje úlohy odhodladnejšie, ďaleko viac konať v prospech Európy. Ukazuje svoje karty a tvrdí, že chce dodržať, čo slúbil. Ďakujeme pekne. E, žiaľ, budem musieť e, byť prísnejší, pokiaľ ide o rečnícky čas. Ďalším je kolega Bulman na dve minúty, prosím. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne a kolegovia, krok do realizácie ekonomického rozvoja v Taliansku prestala ekonomika rásť v Španielsku, klesol rázne, to ani v Portugalsku, dokonca Holandsko má problémy, dokonca v Nemecku klesajú objednávky priemyslu a predseda komisie tvrdí, že sme viedli užitočnú rozpravu. No, snažím sa zistiť, ako to vlastne myslel predseda komisie, ako aj predseda Európskej rady. 10 či 15 krát hovorili, spomenuli hospodársky rast. Zmení sa s tým niečo? Isté nie tým, že budeme formulovať prázdne slova, tým sa naozaj nič nezmení. Chcem vedieť, čo je tam nové, pokiaľ ide o výroky komisie bola tam jedna informácia, pán Baroso povedal, áno, štrukturálne reformy sa musia spájať e, so sociálnou súdržnosťou. Hovoríme o tom už dosť dlho. Ako to myslíte? Akceptujete myšlienku pána Svobodu a socialistickej politickej skupiny, že hovoríme, áno, všetci mladí ľudia musia mať perspektívu, postaráme sa o to, želáte si um, to, aby tie krajiny, ktoré sa chcú prispôsobiť, aby mali rast minimálnych mzdu, ak hovoríte, musí tu byť rast. Doteraz e, sa popieralo, že máme niečo spoločné s investíciami. Hovorilo sa, že sú to štrukturálne reformy samotné. V každom jednom prípade sa to má uviezť, kde je ten investičný koridor, pri ktorom sme hovorili pri balíčku šiestich opatrení, čiže čas prázdnych slov je za nami a čakáme na riešenie, na odpoveď. Ďakujem pekne, pán Bulman. A ďalší je pán Šöpflin na dve minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Rozhodnutie Európskej rady že podporí kandidatúru Srbska má dvojitý význam. Pokiaľ je o Srbsko, tak je to znak konca povojnového vývoja Srbska a tý predpoklad je tu taký, že Srby e, sú tí zlí na Balkáne s výnimkou srbskej kandidatúry, ktorá Musí to teda byť toto má dlhodobý význam skutočnej stability v Európe. Bez Srbska to nie. kriminalita bez eh, Srbska a plnej angažovanosti voči eh, organizovanom zločinu Balkán naďalej eh, bude ľahkou obeťou nadnárodných mafií. Ale uh, je tu ešte druhý, ešte možno väčší význam. Je jasné, že rozšírenie EÚ e, je pomalé, ale nie je zastavené a to má dopad na zvyšok juhovýchodnej Európy. Čo je rovnako e, pozoruhodné je, že napriek hospodárskej kríze Európska únia sa naďalej angažuje, podporuje stabilitu vo svojom susedstvu, e, spolieha sa na mekú moc v tejto oblasti a stimul e, krajinám východného partnerstva, vytváranie cestovnej mapy. To sú kroky smerom na zaistenie tohto cieľa. Celá táto stratégia a politické ciele však závisia na prekonaní eh, dlhodobej krízy, to je eh, centrálna obava. Tu rozhodnutia, zdá sa, idú správnym smerom a je úplne zásadné, aby fiskálna disciplína išla ruka v ruke eh, s uznaním dôležitosti hospodárskeho rastu. Keď to tam nebude, Európska únia bude neatraktívna a bude mať oveľa menšiu tzv. mekú moc. Ďakujem pekne, pán kolega. Na jednu minútu má slovo pán Kalfín. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda práve povedal, že tu rast nie je možný bez stability a dôvery. Ale mm, toto je len zdanlivá pravda. Mal by tiež vedieť, že stabilita a dôvera nie je možná bez, bez rastu a dynamického hospodárstva. Problém uh, ktorý teraz vidíme v kroku Európskej komisie a rady, je, sú príjmané opatrenia pre riešenie hospodárskych problémov majú, e, sú subjektívne. Na jednej strane máme fiskálne opatrenia, ktoré zasahujú do legislatívy a prinášajú vážne sankcie ako dôsledok. Na druhej strane, na strane rastu, máme slova, krásne deklarácie bez rozpočtovej podpory. Výsledok je veľmi jasný a videl som to spolu u socialistických kolegov pana Goebbelsa a u Elizy Ferreri e, z Grécka e, neschopnosť plácať si dlhy a default e, gréckého hospodárstva. To je znakom tej politiky, ktorú máme podporiť. Riešenie je štrukturálna zmena rozdelenie dlhu eh, a európsky rozpočet založený na vlastných zdrojoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, Ďakujem pekne. Slovo má pán Stolojan. Mi exprim aici satisfacția pentru contribuția pe care Consiliul European, Comisia... Som rád a spokojný v súvislosti s výsledkom práce Komisie a Európskej rady, pokiaľ ide o zlepšenie situácie členských štátov, ktoré majú príliš veľké dlhy. Som sklamaný, pretože dokonca po tejto rade Rumunsko a Bulharsko zostali mimo oblasti Schengenu i keď splnili všetky podmienky, ktoré mali splniť um, tvárov tvár tomuto vstupu do Schengenu. Rumunsko a Bulharsko by mali pristup, keď, keď pristupovali do Rum- k šengenského priestoru. Ale myslím, že musím povedať, že nie je to úplne náhoda, že v Holandsku malá strana ktorá však je ale vládnou stranou, podnikla iniciatívu spustiť webovú stránku, ktorá je naozaj inzultáciou európskych hodnôt a slobodnému pohybu občanov po Európskej únii. Žiaľ, až doteraz bola reakcia Európskej komisie a Európskej rady skutočne veľmi slabá. Myslím si, že nemôžeme takéto, takéto iniciatívy vonkoncom tolerovať e, v členskom štáte Európskej únie. Myslím si, že toto sú kroky, ktoré idú proti európskym hodnotám. A ja dúfam, že Európsky parlament dnes popoludní príjme tvrdé opatrenia, aby takéto iniciatívy odsudzoval. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz má slovo pani Podimata na jednu minútu pán predseda. Predovšetkým je to veľmi dobré, že teraz vidíme alebo uznávame, že existujúce e, finančný nástroj, ktorý je len e, unilaterálny, nedostane Grécko zo žiadnej krízy. Myslím si, že je to dobré, že už to konečne uznávame, ale to nestačí. Musíme e, podniknúť kroky a nie len o tom hovoriť a ešte k tomu, aby tie kroky boli presvedčujúce, aby presvedčili občanov Európskej únie. To znamená, že musíme pracovať na takých otázkach, ako je daň z finančných transakcií alebo európske dlhopisy a podobne a všetko toto dosiahnuť do konca v rámci fiskálneho kompaktu. Existuje množstvo ľudí v tejto snemovni, ale aj inde, ktorí hovoria neustále o demokracii, ale zároveň hovoria o tom, že Grécko by malo odísť z eurozóny. Každý má právo na svoj e, názor. Samozrejme máme tu na pluralitnú demokraciu, ale dovolte, aby som, ne, aby som pripomenula, že nesmieme však e, podkopať eh, názory Grékov, pretože 70 Grékov je za Európsku úniu a nikto by nemal zneužívať ich ťažkosti na svoje vlastné presadzovanie svojich záujmov. Predseda, ďakujem pekne. Chcel by som pripomenúť ešte rečníkom, že musíme dokončiť do 14. tak máte, tí, čo máte jednu minútu, po 10 sekundách navyše vás odstrihnem. Ďalší je pán Rangel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som v podstate by som na začiatku chcel e, zablahoželať e, členom rady. Nie preto, že tieto opatrenia sú nejaké e, úžasné alebo ideálne, ale sú tie také, ktoré sú možné. E, myslím si, že došli sme už e, skutočne ďalej a sme dnes oveľa optimistickejšími, než sme boli pred tromi alebo šiestimi mesiacmi, no väčšina členských štátov podnikla množstvo, alebo vyvinula obrovské úsilie, aby stabilizovali svoje verejné financie v posledných obdobiach a myslím si, že e, sa to však deje v týchto členských štátoch len preto, že na to tlačí Európska únia v podstate ide o nich, aby oni si zachovali svoju kredibilitu na finančných trhoch. A preto je to podstatné, aby ich takto pristupovali k rozpočtu a to je zároveň jediná podmienka ich rastu. A teraz, e, keď už e, vlastne máme záruky, ktoré boli poskytnuté jednotlivým členským štátom, tí, ktoré to potrebovali, vrátanie Portugalska, teda môjho štátu, verím, že aj v rámci novej dohody sa teraz ocitáme v novej situácii a môžeme sa vrátiť späť k skutočnému hospodárskému rastu. Ale myslím si, že práve táto dôvera, ktorá sa postupne krok za krokom budovala, bude môcť zabezpečiť eh, v závere eh, hospodársky rast. Ako je potrebné zabezpečiť solidaritu eh, s, bohatých, s chudobnými, ale zároveň chudobných s bohatými. A Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Rovček na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegovia, ako viete, Česká republika pod vedením euroskeptickej konzervatívnej vlády a eurofóbneho prezidenta sa nepripojila k fiskálnemu kompaktu. Ako Čech musím povedať, že žiaľ to je chyba. Česká republika sa nachádza nielen geograficky, ale aj politicky, ekonomicky v úplnom srdci Európy a preto je v jej životnom, bezpečnostnom, politickom aj hospodárskom záujme, aby sa aktívne a plnohodnotne podielala na európskej integrácii, vrátanie integrácie menovej a fiškálnej. Toto je názor, toto je stanovisko Českej sociálnej demokracie a toto je tiež aj názor väčšiny českej spoločnosti, ktorá, ako viete, sa v referende jasne priklonila k európskej integrácii. Fiškálny kompakt pak nie je riešením pre všetkých. Ako povedali kolegovia, chceme vidieť viac zamestnanosti, viac investícií, viac sociálnej politiky, ale fiskálna zodpovednosť je základ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minúty má slovo pani Džanaku. Ďakujem pekne, pán predseda. Závery rady nám ukazujú, že je tu doba, lebo nastala doba na zmenu, ale je tu množstvo kakofónie a chaosu. E, my musíme jednoducho toto napätie e, zlikvidovať, ale nedá sa to urobiť nejakou čarovnou paličkou. Čiže je potrebné e, zabiesť štruktúralne zmeny. Len štruktúralne zmeny pomôžu mojej krajine. To je jediný spôsob, ako môžeme sa dostať z tejto krízy a snáď začať rozvíjať pre budúcnosť od zavedenia európskeho semestru a politiky pre zamestnanosť a rast e, nám môžu pomôcť. V Európe máme svoje, e, majú svoju históriu, svoje dejiny, vieme, aké sú záujmy o európskych občanov preto musíme už naozaj ukončiť túto ekonomickú krízu a preto si myslím, že musíme všetci vyvinúť maximálne úsilie, aby sme poskytli nádej občanom Európy, avšak e, musíme ich ubezpečiť, že obete, ktoré prinášajú, budú stáť za to. Musím povedať, že občania v Grécku naozaj trpia, naozaj sú obeťami. A nie sú už ochotní úplne, nie sú ochotní obetovať úplne všetko, ehm, aj ke, tak ako to niektorí iní navrhujú. Predseda, teraz dávam slovo na jednu minútu pani Gomeš, ale prosím dodržite rečnícky čas. Dopad rozpočtu znamená to, že rast a zamestnanosť eh, nebude pokračovať, pretože pokiaľ ho nezohľadníme a pokiaľ stredné malé podniky eh, eh, nebudú podporené, tak ako to povedal pán Barroso. Neviem, či je to to, čo eh, chceme, pretože hlavne v krajinách, ktoré sú najviac postihnuté, tak sú stredné malé podniky škrtené nedostatkom finančných prostriedkov. A ECB e možno poskytuje výhodné úvery, ale k tým sa stredná malé podniky nedostanú. Ako teda môžeme sa domnievať, že sa bude investovať viac ako 3 miliardy eur do e, hospodárstva, pretože o, v daňovom v daňových dopadoch sa nehovorí o ničom inom ako o boji proti hm, kríze, ale nehovorí sa o ďalších e, iných metodách, ktoré by mohli byť principiálne použité a ktoré by umožnili takisto kontrolovať e, aj e, túto oblasť. Mladí v EÚ e, odchádzajú. V Portugalsku je miera nezamestnanosti viac ako 30 a naša vláda je absolútne neschopná poskytnúť mladým zamestnanecké miesta, takže môžeme sa za to hambiť, za túto situáciu. A teraz na minútu a pol pani Wortmann-Kohl. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zdá sa, že sme došli k bodu zlomu. Trhy sa upokojujú a dôvera v eurozónu sa opäť obnovuje. Ako už bolo povedané predtým. Ukazovatele teda naznačujú, že opäť sa pohybujeme smerom k ekonomickému rastu ak máme vytvoriť klímu pre investície na základe dôvery, e, musíme urobiť ďalšie zmeny. Firmy už ušetrili veľa peňazí, ale e, súkromníci už nie sú ochotní e, utrácať svoje úspory. Musíme teda stimulovať rast. Rozhodujúce však je, či dokážeme poskytnúť viac než len toto. Pán eh, prezident Rompuy hovoril o potrebe rastovej stratégie, však nesmieme zabúdať na to, že už máme stratégiu do roku 2020. Čo však je teraz dôležité implementácie, realizácia tejto stratégie, aby sme mali byť naozaj úprimní voči sebe nemá zmysel, aby sa parlament obracal na radu a rada na komisiu, keď neurobíme nič. Možno by som mala uviezť príklad e, vynikajúci list e, s bodmi, e, ktoré hovoria, čo by sme mali robiť. Aj vodcovia kraji musia urobiť veľa, musia znižovať výdavky, musia prijať aj konkrétny rozpočet, aby dosiahli stratégiu do roku 2020. To znamená, že by mali šetriť vo všetkých e, možných oblastiach vo vládnej sfére. Toto je jediný spôsob, ako môžeme vybrnúť z tejto krízy. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Koferat, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda slova predsedu komisie dnes ráno, ktoré sme si vypočuli a takisto aj predsedu rady sú ešte viac nepokojivé ako závery komisie. Je tu jediný cieľ, pokiaľ ide o finančnú stabilitu, a potrebné opatrenie, ktoré je potrebné prijať, aby sme zabezpečili východisko. Myslím, že je veľmi dôležité hovoriť eh, o eh, tejto smernici, avšak bez rastu tieto podmienky na zlepšenie podmienok pre ľudí v Európe nebudú zabezpečené. A takisto treba zohľadniť aj sociálne dopady eh, zaostávanie našich ekonomik a tak ako to povedalo už mnoho predchádzajúcich rečníkov, je to veľmi znepokojové, pretože bez investícií nebudeme môcť naštartovať hospodárstvo a bez tejto tendencie budeme mať veľké sociálne problémy. A teda eurobondy a takisto aj zdaňovanie finančných transakcií nie sú len eh, o jedinými opatreniami, eh, ktoré eh, nám toto vylepšia, ale je to jedno z opatrení, ktoré nám umožní rýchlo zlepšiť tieto podmienky pre ľudí v EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz 1,5 minúty pán Hokman. Pán e, predseda, ak problém európskeho hospodárstva by bol taký, že by sme mali príliš malé deficity a príliš malo výdavkov, tak by sme nemali vôbec žiadne problémy. Hovorím to kvôli tej rozprave, ktorú tu vedieme. Znie to totiž e, tak, ako keby sme uh, mohli uh, odstrániť tento problém a krízu, takže znižíme deficit a znižíme výdavky a dosiahneme väčšiu sociálnu spravodlivosť. A na druhej strane totiž to vidíme, že nekontrolované vládne výdavky podkopávajú sociálne zabezpečenie a podkopávajú a zvyšujú úrokové sadzby. Pozrite sa okolo seba, pozrite sa na problémy, ktoré tu naozaj sú. Na druhej strane potrebujeme nový cieľ stimulácie hospodárstva. Myslím si, že je dôležité, aby komisia pochopila, že spôsob a cesta eh, k sociálnej kohezii a sociálnemu zabezpečeniu nie je paralelná s politikou hospodárskeho rastu. Hospodárske a nové pracovné miesta sú kľúčovou otázkou na dosiahnutie e, sociálneho vývoja v Európe, s ktorým môžeme byť všetci spokojní. Preto by som chcel naliehať na komisiu, aby postupovala ďalej s reformami vnútorného trhu, aby postupovala e, s reformami na zvýšenie konkurencie schopnosti Európskej únie, tak aby sa Európska únia stala najväčším trhom na svete. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Pani Plumb má slovo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zúčastnila som sa e, tejto e, zúčastním sa tejto rozprave od samotného rána, keď sme hovorili o záveroch rady. Áno, je veľmi jasné, že potrebujeme finančnú stabilitu a zároveň potrebujeme rast. A aby sme zabezpečili tento rast, potrebujeme mať e, konkrétny investičný plán. Musíme nájsť zdroje, aby sme e, ich mohli identifikovať, aby sme mohli identifikovať sektory, ktoré majú potenciál rastu a tvorby pracovných miest, pretože mnohí občania, predovšetkým mladí ľudia a ženy potrebujú pracovné miesta a my potrebujeme vytvoriť tieto pracovné miesta. Otázkou je, prečo, ak máme smernicu o úsporách, ktoré spomínal pán Baroso. Prečo je táto smernica stále blokovaná v rade a prečo, keďže hovoríme o raste a sociálnych politikách pre materskú dovolenku, prečo je toto všetko ešte blokované v rade? Chcela by som zdôrazniť skutočnosť, že dúfam, že e, v septembri e, Rumunsko a Bulharsko už budú členmi Schengenu. Ďakujem veľmi pekne teraz, e, pán Kelam, na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Posolstvo dnešného zasadnutia je, teraz už nastal čas konať. Je čas, aby členské štáty naplnili svoje záväzky, ktoré dali Európskej rade. Najväčším problémom sa stále zdá byť dôsledok krízy Potrebujeme finančnú disciplínu a takisto treba urobiť nové investície, aby sme vybudovali efektívne znalostné ekonomiky, aby sme znížili administratívne bremeno pre malé a stredné podniky a aby sme podporili mladých ľudí a dali im pracovné miesta. Treba teda zaviesť základné nástroje, a treba podporovať e, základ nástroje, na ktorých je založená Európska únia a to je jednotný trh. E, predseda Barozo hovoril o prehlbení jednotného trhu a to bolo správne. Myslím si, že dnes si budeme pripomínať 20. výročie jednotného trhu tým, že ho dokončíme. A to tak, že komisia predloží konkrétny časový harmonogram. Práve teraz je čas prestať už váhať a presa byť opatrný e, pri plnej realizácii jednotného trhu. Protekcionizmus je tvrdou realitou. Tento e, postoj e, podkopával možnosti hospodárskeho rastu a dôveryhodnosti Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Goltieri na 1,5 minúty. Ďakujem. Spokojnosť s týmto a takisto aj vypichnutie rizika je pochopiteľné. Však nemusíme vypichnúť takisto aj tie chyby a nedostatky za posledných rokov a takisto aj to, v čom pokračovala nová talianská vláda. Takisto chceme povedať, že sme spokojní s tým, že budeme môcť e, teraz čeliť mnohým e, štruktúrálnym e, problémom, ktoré za posledné mesiace nikto neriešil. Stratégia deflácie alebo vnižovania Mm, e, platov, ako aj úsporné opatrenia, nie je udržateľná z ekonomického ako sociálneho hľadiska a takisto ani politického hľadiska. Takže prestaňme s týmito karikatúrami. Nikto nenavrhuje e, deficit e, spending. My si myslíme, že je potrebné prevzať fiskálnu zodpovednosť na národnej úrovni, takisto naštartovať investície a takisto aj zvýšiť dopyt. Toto všetko je možné, takisto aj distribúcia bohatstva je tiež možná, tak tým, či by sa odstranili makroekonomické ekonomické rozdiely a takisto všetko toto možné je eh, cez veľké makroekonomické investície a takisto aj vytvorenie spoločných eh, eh, pravidel pre dlhy. Toto všetko nám poskytuje nástroje preto, aby sme realizovali tieto ciele, avšak musíme najprv si na to stanoviť jasnú politiku po roku 2012, aby sme mohli vytvoriť novú stratégiu a novú ozajstnú ekonomickú európsku vládu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Goltieri. A teraz na e, minútu a 30 sekúnd, pán Karas a pán predseda, dámy a páni. Bol to nedramatický, bol to nápadne pokojný summit. Opisuje sa lepšie ako predchádzajúce summity A možno mu robí dobre tým, že tam bolo menej inscenovania, menej hádzania viny až na druhých, menej kritiky. Takisto bolo dobré, že už tu neboli e, rokovania vopred medzi pani Merkelovou a, a pánom Sarkozy. Takže teraz sa kladol dôraz aj na ostatných e, účastníkov. Dámy a páni, mali by sme menej kritizovať, mali by sme sa navzájom menej kritizovať, mali by sme konať. Uh, už máme plán, mali by sme ho teraz realizovať v členských štátoch. Máme predsa už aj zákon o malých podnikoch, mali by sme ho realizovať v členských štátoch. Máme stratégiu do roku 2020, realizujme ju. Máme uh, test uh, malých a stredných podnikov. Urobme ho a vyvoďme z toho dôsledky. Komisia navrhuje prostriedky a členské štáty prijali e, túto ponuku tak, aby komisia a európske inštitúcie neboli závislé, ale aby boli schopné politicky konať a aby boli dôveryhodné. Vieme, že malé a stredné podniky potrebujú rozbehnúť, Neoddialujme rozhodnutia Myslíme aj na Kosovo, to už nie je iba problém e, Srbska. Je tu 5 členských štátov, ktoré odmietajú uznať Kosovo. E, mali by to tak urobiť. Stanovme im dátum a menej kritizujme. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Tak a teraz prichádzame e, k postupu Catch the Eye a musím povedať, že nevyhrám teraz súťaž o najpopulárnejšieho predsedu, pretože máme iba 5 minút, čo znamená, že budeme iba 5 rečníkov, každý po jednej minúte. Prihlásilo sa nám 15 ľudí, žiaľ Bohu, iba každého tretieho môžem pustiť k slovu. Vopred sa ospravedlňujem. Začneme pani Masejev, potom Kukovič, pán Taváži, pán, pán Luhan, pán López Agia a pán Bronz ako posledný. Takže teraz na jednu minútu eh, pani Masejev. Eh, eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, že ste mi dali slovo. Závery rady sú sú zacielené smerom k úsporám, šetreniu a, e hospodárskému rozvoju. Ale keď eh, kde máte taký vysoký podiel nezamestnaných, eh, predovšetkým mladých ľudí, je potrebné podporiť vzdelávanie, tak aby si mohli, eh, aby sami vedeli aj poznali, aké rizika napríklad sú spojené s, s podnikaním, pretože myšlienka je výborná, ale keď sa myšlienka neimplementuje do niečoho, tak to veľa neznamená. A myslím si, že z tohto dôvodu je v, cent- v vzdelávacích centrách nevyhnutné zdôvodniť, zdôrazňovať aj určitú podnikavosť alebo podnikateľskosť a vzdelávať mládež smerom k tomu, aby mohli byť podnikateľmi, aby sa odvážili ísť do takého rizika. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Tavari na jednu minútu. E, toto bola prvá príležitosť, e, pri ktorej rada sa e, nezaoberala tým, aby vyvolala požiar, pretože Európa už tu požiar má, je naozaj ohrozená rizikom. Ak chceme sa dostať bez toh, z tejto dlhodobej špirály, tak musíme na zabezpečiť najprv raz. Hovorilo sa tu veľa o spoločnom jednotnom trhu, čo najrychlejšom zavedení eurobondov a tak ďalej, ale však ja som takisto s nimi presvedčená, že je potrebné všeobecný program rastu pre Európsku úniu zabezpečiť niečo, čo E, bude pomáhať vytváraniu pracovných miest. Na druhej strane tu máme základný štrukturálny problém, pokiaľ ide o fungovanie eura. My si uvedomujeme, že euro ako jednotná mena nie je adekvátne pre tie krajiny, ktoré majú e, hospodárstva s rôznou konkurenciaschopnosťou, napríklad Grécko, Írsko, Španielsko, Portugalsko, a ktoré majú veľké finančné ťažkosti, ktoré sú blízko riziko eh, štátneho krachu a toto nie je len chybou eh, vlád týchto krajín, ale spoločným neúspechom jednotnej meny a eura. Preto je dôležité, aby sme niečo urobili aj s eurom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán eh, Luan na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď hovoríme o šengenskom priestore, Ehm, opozícia v Holandsku sa respektuje tak, ako postupuje Holandsko proti vstupu Bulharsko a Rumunska do Schengenu je zneužitie ehm, európskych ehm, práv. Ide o to, aby sa oddialil vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu a preukazuje sa tu, že všetky členské štáty majú rovnaké um, zodpovednosti, avšak nie všetky zodpovednosti sú rovnaké, ale nie všetci majú rovnaké privilegia či výhody. E, takže myslím si, že táto situácia v Európskej úniu alebo takéto postoj jedného členského štátu voči druhému len podkopávajú Európsku úniu. Všetky podmienky splni, boli splnené na pristúpenie Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru, preto žiadam všetky inštitúcie zodpovedné, aby identifikovali e, všetky opatrenia, ktoré by prispeli vstupu do šengenského priestoru. Pred, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán López Aguilar. Pri viacerých príležitostiach sa hovorila o diskusii záverov rady, keď sme vypichli aspekty, ktoré by mali spoločné so správnym riadením eurozóny, ako aj boja eh, proti eh, finančnej nestabilite. Avšak eh, o ozajstných základoch a dôvodu Európskej únie, ktoré je právnym spoločenstvom, znova to chcem vypichnúť práve v príležitosti pri záveroch rady, pokiaľ ide o tento priestor bezpečnosti a tak ďalej, pretože tento Európsky parlament Fernandovi uh, eh, odhlasoval rozšírenie Schengenu na Rumunsko a Bulharsko, ktoré, by ma, ktoré vstúpili eh, pred určitými eh, rokmi a takisto eh, do EÚ a tak, takisto museli splniť určité podmienky Rumunsko ako aj Bulharsko. Avšak ešte raz chcem podporiť ich rozhodnutie, pretože Rada Žaj, ktorá sa bude konať v septembri 2012, od toho môže očakávať Európsky parlament iba to, že bude musieť dostať záväzkom Rumunsku a Bulharsku, ktoré dalo Rumunsku a Bulharsku, ktoré splnilo svoje podmienky pre vstup vstup do šengenského priestoru. A k, k, Myslím si, že tie vyhlásenia, ktoré ste počuli v francúzskej kampani, ktoré teraz ohrozujú takisto aj bezpečnosť vnútorných hraníc a vonkajších hraníc EÚ, tak nezabezpečujú dôveru u našich európskych občanov. Však to cestu, ktorú sme e, začali, by sme mali dokončiť. Ďakujem. Teraz má slovo pán Brons na jednu minútu. Mluva o fiskálnej disciplíne však e, sa nezaoberá eh, pohodou signatárov, ale eh, pohodou eurá. Myslím, že táto dohoda prakticky predstavuje veľmi eh, prísny, prí, prí, prísny alebo úzky kabát pre európskych voličov. Hovorí sa tu síce o, o dlho, avšak ide tu skôr o diktát, než o hľadanie skutočných riešení to, čo sa týka, je, keď bude naďalej e, šetriť, tak to celé povedie tiež ešte k väčším ne, niečo nezamestnanosti. Um, Ekonomiky v ju, na juhu musia opustiť však eurozónu a jednoducho devalvovať svoje meny. To je jediné, čo im pomôže, aby mohli opäť exportovať. Takisto budú musieť e, prestať e, financovať svoje ekonomiky len z vládnych peňazí. To, keď neodídu, tak to nepomôže Európskej eurozóne. Ďakujem pekne. Teraz má za slovo pán Ševčovič za Európsku komisiu. Much,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 Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ak by dovolíte, aby som sa sústredil na témy, ktoré tu boli spomenuté najčastejšie pánmi poslancami. To sa týkalo predovšetkým jobov, ekonomického rastu a aké politiky k tomu prijímame. Najprv by som chcel uistiť poslancov tejto snemovni, že nezamestnanosť a osobitne nezamestnanosť mládeže je jednou z kľúčových piatich priorít na ktorý by sme sa chceli zamerať v tohto roku v celej Európskej únii. Bolo to takisto aj dôsledok e, prieskumu e, ročného rastu, takisto to súvisia s európskym semestrom, kde by sme chceli v rámci národných reformných programov v každom členskom štáte táto priorita bude veľmi vysoká, pretože vieme, aké je to dôležité pre našich občanov a aké ťažké je pre naše e, hospodárstva, keď nemajú dostatok pracovných miest, aj, ktoré vyžaduje vyššiu kvalifikáciu. Takisto pripravujeme túto politiku už na apríl a budeme sa maximálne ako Európska únia snažiť zabezpečiť členských štátov lepšie fungovanie pracovných trhov a aby tam boli lepšie podmienky pre tvorbu pracovných miest. Chceme sa sústrediť na možnosti v celom hospodárstve, ale taktiež by sme chceli sa viacej možno sústrediť na tie oblasti a tie odvetvia, kde vidíme najväčší potenciál nových pracovných miest ako zdravotníctvo, informačné technológie, telekomunikačné technológie a zelené technológie. Takisto by sme chceli riešiť otázky, ktoré zabraňujú voľnému pohybu pracovníkov po Európskej únii a chceli by sme pomôcť mladým ľuďom, ktorí zažívajú naozaj bezprecedentný tlak na pracovnom trhu. Sme absolútne presvedčení, že jednoducho nemôžeme si dovoliť mať 7,5 milióna mladých nezamestnaných ľudí, ktorí ani sa nevzdelávajú Dokonca preto je potrebné, alebo respektíve vytvo, sme vytvorili akčné týmy z komisie, ktorí išli do terénu v členských štátoch mapovať situáciu. Teraz nám prinesú výsledky a spolu s členskými štátmi budeme prijať opatrenia. Takisto by, by sme chceli, aby každý mladý Európan mal možnosť, aby v veľmi e, krátkom období po dokončení týchto štúdií, aby mal možnosť buď získať prácu, alebo študovať, alebo keď nebude práca k dispozícii, aby mohol mať aspoň možnosť rekvalifikácie, aby sme využili potenciál našej mladej generácie v Európskej únii. A v, v tomto ohľade takisto musíme zlepšiť nástroje, ktoré majú pomôcť mladým ľuďom hľadať prácu, pretože my by sme chceli zaviesť novú schému pre mladých, aby si našli ľahšie prácu na pracovnom trhu. Potom je tu ďalšia otázka, odkiaľ získať investície, odkiaľ získať tie prostriedky, ktoré by sme mali investovať do hospodárstva najmä keď konsolidácie verejných financií sú absolútne podstatné, keď nechceme zažiť ešte to, čo sme zažili v posledných rokoch, tú, tú, tú drámu. Čo sa týka tvorí pracovných miest, a veríme, že mohli by sme oveľa lepšie využiť prostriedky, ktoré sú k dispozícii z EU fondov. Doteraz e, mali sme 22 miliard eur, eur v Európskom sociálnom fonde a 62 miliard v štruktúrálnych a koheznom fonde, ktoré zatiaľ neboli využité. Takže je treba, aby členské štáty opäť prehodnotili, e, ako môžu sa tieto prostriedky lepšie využiť aj v prospech aktívnej zamestnaneckej politiky, zamerané predovšetkým na mladých ľudí, ale vlastne pre každého európskeho občana. Bolo tu spomenuté viaceré myšlienky, kde by sa dal vytvoriť ďalší rast, kde by sme mohli získať väčšie investície. Ja si myslím, že sme sa na tomto úplne zhodli, pretože komisia, ako viete veľmi dobre, už e, sme hovor- my sme vlastne prišli s tou myšlienkou zavedenia e, dane z finančných transakcií, ale musíme presvedčiť členské štáty, lebo k tomuto potrebujeme jednomyselnosť. My takisto pokračujeme v práci na našich bond, na eurodlhopisoch, pretože e, to by mohlo tiež priniesť výsledok. Mohli by sme takisto využiť 230 miliónov z európskeho rozpočtu a keď to spojíme s peniazmi z EIB, to bude 700 miliónov a toto keď priniesieme na trh a k tomu prídu ďalšie peniaze, ktoré by sa prilákali týmto, to by boli 3, mili, 3 e, bilióny a to by sme mohli všetko toto investovať do, e, do nových technológií a do rôznych vecí, vecí, ktoré by mohli priniesť nové pracovné miesta a takisto zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Ako viete, my podporujeme aj myšlienku vlastných zdrojov a na každom jednom rokovacom zasadnutí s členskými štátmi túto myšlienku nastolujeme a vy viete, pretože vy tiež poznáte situáciu od vašich vlastných vyjednávačov, aké sú tieto rokovania zložité, ale my sme presvedčení, že potrebujeme transparentnejší rozpočet a menej drámy okolo toho, ale že potrebujeme určite pre EÚ naše vlastné zdroje. Ja by som chcel povedať ešte jednu vec. A myslím si, že keď sa pozriete na investičnú politiku, jedným z najlepších nástrojov je európsky rozpočet, kde už len na svete máte taký rozpočet, kde, ktorého 94% sa vracia späť e, do členských štátov s e, vysokou pridanou hodnotou, e, ktoré podporujú programy, ktoré zlepšujú alebo zvyšujú schopnosť e, medzi členskými štátmi. Takto musíme vidieť európsky rozpočet a myslím si, že toto nám niekedy chýba, keď diskutujeme o viadočnom finančnom rámci aj o rozpočte s členskými štátmi. Takže ja vám ďakujem pekne aj za schválenie z legislatívy o spoločnom vnútornom trhu. Myslím si, že týmto by sme, Single Market Act, myslím si, že týmto by sme mohli prispieť zamestnanosti a posledné slovo, ktoré sa týka Rumunska, Bulharska a Schengenu. Vy viete veľmi dobre, že stanovisko komisie je jasné. My sme presvedčení, že Rumunsko, Bulharsko skutočne splnili všetky podmienky na pristúpenie do Schengenu a myslíme si, že tieto krajiny už mali byť v šengenskom priestore. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predseda, ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem pekne aj za vaše stanovisko a týmto sa tá rozpráva na túto tému aj ukončila. Chcel by som ešte poukázať teraz na to, že očaká, ocitame sa tu teraz eh, naozaj vo veľkom